Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Potom sa hneď pustíme do našej práce. Chceli sme začať veľmi promptne naše zasadnutie, pretože nás čaká veľa práce, máme veľa bodov a rada by som začala bodom 1, prijatie programu schôdze. Môžem vás upozorniť ešte na jeden bod. Ten bol doplnený do hlasovania zajtra. Zajtra budeme hlasovať aj o korigende k nariadeniu, ktoré sa týka Euró- zboru pre dobrovoľníctvo. Je to veľmi dôležité. Poslal, dostali ste aj všetci túto informáciu, takže zajtra sa o tomto bode takisto rokovať, to je zajtra o tretej, môžete to akceptovať? Dobre, môžeme hneď prejsť k bodu číslo 2. Veľmi dôležitý bod ide o voľbu nového tretieho podpredsedu nášho výboru. Ako viete, pán Kostas Krikogenos odišiel z nášho výboru, išiel do iného výboru. Ja mu chcem poďakovať. Ďakujem mu za jeho prácu. Poprosím, aby mu odovzdali tento odkaz, mu veľmi povďačný. A teraz poprosím, prejdeme k voľbe nového tretieho podpredsedu. Predtým, než tak urobíme, um, myslím, že sú tu istí náhradníci, ktorí sa nemôžu zúčastniť hlasovania. Uh, je to pán Rubík za pána Pongu, pani pani Tongers a pani Elišlein, teda títo budú nahrádzať e, plných členov, ak teda sa bude hlasovať. A pokiaľ sú nejakí ďalší náhradníci, nech sa páči, oboznámte s tým sekretariat. Vidím, že máme viac než 7 poslancov, potrebujeme najmenej 7, aby sme boli uznášania schopní, takže máme viac, takže sme uznášania schopní, takže otváram nominácie, pokiaľ ide o prvý, prvého, tretieho, pod, pani predsednička sa opravuje, pokiaľ ide o tretieho podpredsedu, tretieho podpredsedu. Želá si niekto mm, nominovať niekoho? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nuž ja ako koordinátorka za GUE by som chcela predstaviť pána Esteliosa Koroglu, ktorý je tu vedľa mňa. Som presvedčená, že jeho skúsenosti um, bol report, vojnovým reportérom, bol novinárom a myslím si, že skutočne môže prispieť k našej práci veľmi užitočným spôsobom. Zdá sa mi, že jeho práca môže byť pre nás obrovským prínosom a ja ho týmto e, výboru predstavujem. Predsednička, ďakujem veľmi pekne za skupinu GUE. Pán Kologlu bol práve nominovaný. Pýtam sa, či sú nejaké ďalšie nominácie? Zdá sa, že nie. Pán Kologlu, aby sme vás nominovali. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Môžem vás poprosiť o potvrdenie, že ste plným členom tohto výboru a že ste vyplnili vyhlásenie o finančných záujmoch? Áno, takom prípade a vzhľadom na to, že máme len jedného kandidáta, navrhujem, aby sme namiesto hlasovania zvolili pána Kologlu bez hlasovania. Aklamačne. A páči, chcete povedať zo pár slov? Možno, že mi môžete presne povedať, ako sa vyslovuje vaše meno, aby som to do budúcna už vyslovovala správne. Nech sa páči. Ja si myslím, že naša práca bude asi ľahšia než výslovnosť môjho mena. Áno, veľmi sa teším na spoluprácu s vami. Túto prácu, túto tému veľmi dobre poznám. Bol som vojnovým korešpondentom, pracoval som v rozvojových krajinách myslím, že toto všetko môže byť prínosom pre moju prácu vo výboru. Ďakujem veľmi pekne, to je všetko. Predsednička, ďakujem veľmi pekne za to, že ste, eh, že ste sa prihlásili. Nech sa páči, ak si želáte, môžete prísť medzi nás na pódium. Ďakujem veľmi pekne. V poriadku, kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. Eh, schválenie zápisníc z 23. a 20. až 24. februára a 9. marca. Máte to vo svojom dosie. Ak máte akékoľvek pripomienky, nech sa páči, informujte pred koncom zasadnutia sekretariat. Pokiaľ nedostaneme do konca zasadnutia žiadnej pripomienky, budeme konštatovať, že zápisnice sú schválené. Pokiaľ ide o bod 4, prijatie rozhodnutia a odporúčaní koordinátorov, dostali ste E, dokument z 24. februára. Opätovne, ak máte pripomienky, oboznámte s tým sekretariat. Ak nie, ak nedostaneme do konca zasadnutia žiadne vaše pripomienky, budeme považovať e, tieto rozhodnutia a odporúčania za schválené. Ďakujem veľmi pekne. Poďme k bodu 5. Oznámenia predsedajúcej. Len jedno oznámenie. Zajtra o tretej sa bude hlasovať. Prosím vás pekne, kolegovia, Poznačte si zajtra o tretej sa hlasuje. To je koniec oznámení z mojej strany bod 6. Oznámenia komisie. Pán Craig McQuaid, nech sa páči, je medzi nami. prepačte, komisia je tu medzi nami. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Chcem oznámiť zasadnutie, ďalšie zasadnutie kolegia s komisiou a Africkou úniou sa bude konať 20 22. apríla v Bruseli. Je to, toto zasadnutie poskytne po, usmernenie partnerstvu s Afrikou s tým teda, že že sa na tomto zasadnutí um, ustoční politický dialog, bude siedm, toto zadnutie bude siedme tohto charakteru. E, kolegium sa kolegium kolegium spoločne s Africkou úniou budú diskutovať o jednotlivých témach, aké sú klimatické zmeny, rozvojovej agende a tak ďalej. Po plenárnom zásadnutí k prierezovým otázkam sa zorganizujú jednotlivé diskusné zasadnutia k bezpečnosti, poľnohospodárstvu, migrácii, mobilite, investíciám, infraštruktúram, surovinám, demokracie a dobrej správe a ľudským právam. 21 členov kolegia, vrátane pána podpredsedu, pána Junkera, budú zastúpení, bude tam aj podpredseda pán Timmermans a pani Mogherini, pán komisár Mimica, títo všetci budú ehm, na zasadnutí za Komisiu Africkej únie. Ehm, tam bude 10 zástupcov, takže toľko pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, Zajtra sa bude diskutovať e, na zasadnutí o Afrike z ESVČ a otázka spoločného zasadnutia s Africkou úniou bude predmetom nášho zasadnutia zajtra. Takže veľmi pekne vám ďakujem za informácie. Poďme k bodu 7. Ide o krízu v súvislosti s ebolou. Ide o správu pána Gorensa. Pán Gorens pripravil pracovný dokument k ebole, ku kríze v súvislosti s ebolou. O niekoľko týždňov pripraví aj správu, ale dnes si želal prediskutovať s vami, vážení kolegovia, túto tému, aby vám ponúkol náhľad mm, do tejto témy, chcel diskutovať o jednotlivých veciach. Všetci vieme, že ide o nesmierne dôležitú tému. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Výbor mi zveril správu o ebole, konkrétne o mm, dlhodobých dôsledkoch, ktoré treba vyvodiť z krízy. Kríza začala v marci 2014 dnes vám predkladám prvotné úvahy dôsledky, ktoré treba vyvodiť, musia byť dlhodobej povahy, čiže predtým, než tak urobím, som, chcel, som si chcel zhromaždiť maximum informácií predtým, než e, navrhnem samotné závery. Rád by som dnes vedel, Zaujímalo by ma, ako to vidia členovia výboru. Znamená to v rámci záverov, akými hlavnými smermi by som sa mal uberať. Je to 2,5 stranový dokument. Hovorím tam, načrtávam tam hlavné línie, pokiaľ ide o históriu, stručne, kríza začala v roku 2014 v troch krajinách. Tri krajiny, ktoré patrí, patria medzi tie najchudobnejšie na planete. Pozrime sa, stačí sa len pozrieť na výročnú správu programu OSN o tom, ako sa vyvíja ukazovateľ blahobytu a zistíte, že tieto tri krajiny sú skutočne niekde na konci. Dĺžka života je nižšia než 60 rokov, školská dochádzka je nižšia než 4 roky a viac než 80 obyvateľstva žije v extrémnej chudobe. Úroveň infraštruktúry, zdravotníctva, nie je úplne rozvinutá, čiže tieto tri krajiny nie sú schopné, nemajú na to kapacity, aby podobným krízam mohli čeliť. Nemôžeme určite zostať ľahostajní voči ich osudu. Druhá vec, ktorú treba vyvodiť od marca do septembra nedošlo k veľkému vývoju, došlo k dvom veciam, ktoré treba popísať. Poprvé ide o pomalosť reakcie inštitúcií. Tu by som chcel zdôrazniť mm, mm, činnosť EÚ. Áno, my sme reagovali rýchlo. Pani Georgieva odblokovala prvé prostriedky hneď e, druhý deň po tom, čo sme dostali prvé informácie. Z tohto pohľadu, čiže nemožno komisii určite nič vytýkať. A pokiaľ ide o VHO. Nuž, tu nemôžno povedať, že by boli príliš rýchli. Tri mesiace im trvalo, než vôbec začali pracovať so slovičkom Ebola. Prišli sme o tri mesiace a v zásade Medzinárodná zdravotnícká organizácia by, malo byť, by mala byť v prvej línii v podobných situáciách. No a členské štáty samotné ktoré sú všetky členmi EÚ aj VHO zároveň. Nuž, tu by sme tu by sme mohli skonštatovať, že mm, viac menej to boli tie omeškania na strane VHO, preto dochádzalo k omeškaniam aj inde. My sme v parlamente odhlasovali rezolúciu a potom sa začali veci po troch mesiacoch hýbať a bola, bolo to jedno, bol to jedno z najlepších uznesení, aké sme kedy pripravili. Text bol výborne skoncipovaný, relevantný, s návrhmi, ktoré boli konkrétne, dobre popisovali situáciu a popisovali aj to, ako reagovať na túto krízu. Treba zdôrazniť aj extrémnu mobilizáciu niekoľkých humanitárnych sietí, predovšetkým Červeného kríža, Lekárov bez hraníc. Ja som bol v kontakte s lekármi bez hraníc, ktorí tam boli od samého počiatku a nemali príliš mnohé medzinárodné inštancie však boli pomerne laxné, čo je dôvodom aj toho, že došlo k exponenčnému rastu eboli a nakoniec nedošlo k najhoršiu možnému scenáru preto, pretože sme reagovali. Keby sme boli reagovali ešte skôr, ako by to bolo. No, my sme v, za, my sme v septembri tomu dodali ešte ďalší impuls, ďalšiu dynamiku. Nie sme úplne ešte na konci našich nášho úsilia. Ak si pozriem tú situáciu dnes, tak by som povedal, a pýtam sa vás, či súhlasíte, ide o systémovú krízu na najrôznejších úrovniach, na úrovniach týchto troch krajín, ktoré trpia rozšírenou chudobou, trpia konfliktmi, ktoré im obmedzili možnosti rozvoja a trpeli aj rôznymi štruktúrálnymi plánmi. Medzinárodné spoločenstvo so všetkými inštitúciami, ktoré do neho patria, mm, mm, už je tam veľa vecí ešte, za ktoré by sa mali ospravedlniť. Ja, tým, ja týmto chcem apelovať na medzinárodné spoločenstvo, aby riešilo problémy týchto krajín. Ja sa domnievam, že Európska únia s 28 štátmi by sa mala lepšie vedieť skoordinovať. V oktobri Európska rada vymenovala pána Styliadisa za komisára pre humanitárnu činnosť EÚ. Stal sa koordinátorom európskej reakcie, ale ten mandát je pomerne široký. Pán Stiliadis mohol byť koordinátorom bez toho, aby k tomu musel byť vymenovaný zmluva, Lisabonská zmluva mu takúto funkciu umožňuje a aj zdôrazňuje. Zdôrazňuje, že je lepšie, je nutné lepšie koordinovať úsilie EÚ, pokiaľ ide o humanitárnu činnosť a rozvojovú činnosť. Ja si myslím, že pán Stiliadides vo svojej funkcii urobil všetko preto, aby, ved, aby nastal pokrok. Už tie výsledky, ktoré máme, sú reálne. Došlo nakoniec mobilizácii členských štátov, čo je určite niečo, čo naše očakávania splnilo. Treba sa ale spýtať, prečo sme boli pomalí. Existuje tu isté štruktúrálne vákuum, ktoré znemožnilo rýchlu reakciu. Viete, že v septembri Spojené štáty rozhodli o tom, že nasadia vojenskú logistiku, tisíc lôžok a Európska únia nebola vôbec schopná uh, podobného úsilia. Predovšetkým sme, boli, sme tam boli prítomní prostredníctvom občianskej spoločnosti, humanitárnych sietí, niektoré členské štáty takisto vykonali veľa pre túto vec, ale máme tu toto vákuum, nie sme ako EÚ schopní jednať. Ďalší bod, ktorý by nás mal viesť eh, k širšej úvahe, kto má čo robiť, kto má, eh, kto má čo robiť v prípade inovácií a výskumu. Pokiaľ ide o ebolu, už ebola je epidémia, ktorá sa týka troch krajín a ktorá nikoho v Európe v podstate nezaujíma, pretože v Európe sa nevyskytli žiadne prípady ani v Spojenom kráľovstvu, ani v Španielsku, ani v Nemecku. Čiže e, to bolo v podstate všetkým jedno. E, pokiaľ nezačnú na zomierať ľudia, pokiaľ sa to či, týka len Černochov v Čiernej Afrike, tak to nikoho nezaujíma. Okrem e, odborníkov, niektorých politikov, ktorí sa snažili reagovať na tento problém, ktorý je inak ignorovaní. Je to aj štruktúrálna systémová záležitosť. Kto má na starosti výskum a inovácie, necháme to na, ponecháme to na trhu, alebo má do toho vstupovať aj inštitúcie. už nemôžeme to ponechať len v rukách trhu, aj keď bez trhu to samozrejme nepôjde. Nevytvoríme nové kapacity pre účely vývoja liekov a vakcín, ale je treba, aby tu, mm, aby tu nastalo lepšie plánovanie, aby politici povedali, vidíte, sú tu isté diagnózy, ktoré nikoho nezaujímajú, ale zabíjajú veľa ľudí. Veď na ebolu zomrelo viac ako 10 tisíc ľudí počas krízy. Ja by som naozaj rád počula, aký je váš názor, ako to vnímate vy a stále si myslím, že by sme mali prísť s myšlienkou, aby na to reagoval nielen trh, ale aj politici. Európska únia, Európska únia je predsa tým, ktorí najviac poskytujú, poskytujú prostriedky tým, ktorí sa najviac angažujú. A samozrejme, pre náš výbor je to príliš veľké sústo, čiže by sme mali pracovať s tou myšlienkou, že áno, musí na to zareagovať. Ako trh, tak aj politici, vedci, odborníci a na druhej strane je treba, aby sme mali špecializované orgány parlamentu, ktorí sa tým budú zaoberať. Napríklad mohli by sme vypracovať správu z vlastnej iniciatívy a mohli by sme sa takýmto spôsobom zapodievať aj touto témou. Takže ďalší dôležitý prvok tejto súvislosti, a ukázalo sa to vlastne na začiatku tej krízy, totiž to vtedy som poskytol rozhovor jednom francúzskému médiu a hovoril som už vtedy o tejto skutočnosti. Takže Ide o to, že pokiaľ ide o samotnú reakciu na situáciu a pokiaľ ide o analýzu tej celej situácie, tam najdôležitejšiu úlohu zohrávali lekári bez hraníc. To znamená, že humanitné organizácie mohli aspoň na začiatku krízy reagovať podstatne lepšie ako politická úroveň. Jednoducho je to tak. Tak sa situácia vyvíjala. A nie je to Nebola to ešte vlastne taká situácia, ktorá by viedla nejaké veľké nespokojnosti. Ide o to, že reagovali lekári bez hraníc. Vtedy to nebolo pochopené úplne správne. Vtedy sa nehovorilo o tom, že ako sa prerozdelia samotné úlohy, ale ak teda nastane nejaká situácia, v ktorej partnery alebo niektorí z partnerov dokážu reagovať veľmi efektívne, prečo nezapojiť týchto partnerov do riešenia? To som ja vlastne v tom spomínanom rozhovore svojho času chcel spomenúť, preto musíme mať kontakty s mimovládnymi organizáciami, musíme samozrejme s nimi diskutovať, dôležité je zachovať nestrannosť, nezainteresovanosť, ale myslím si, že práve v takejto situácii je nevyhnutné skonštatovať to, že humanitné organizácie reagovali najlepším spôsobom, my sme mohli byť podstatne kreatívnejší a iniciatívnejší. No, a samozrejme, všetko toto úsilie je aj spojené s istými nákladmi. A pokiaľ ide o hospodárske dopady tejto krízy, skutočne sú zničujúce. Predtým dotknuté štáty dosahovali hospodársky rast okolo 5%, teraz sú v hlbokej recesii. Dalo by sa povedať, že celé územia, veľké územia krajiny sú nevyužívané z hospodárskeho hľadiska, pôda neobrábaná, takže je tu zložitá situácia. Ľudia nemajú dostatok potravín, to znamená, že na jednej strane ľudia, ktorí predtým pracovali, nemajú príjmy, to ale potom má aj ďalšie dopady. Samozrejme, štátom chýbajú daňové príjmy, takže je dôležité spraviť všetko preto, aby sa ekonomika opätovne rozbehla. To ale neznamená samozrejme, že takýmto spôsobom sa podarí odstrániť extrémnu chudobu, tu je dôležité vytvoriť určité stimuly, aby sa podarilo oživiť ekonomiku. Je dôležité využiť jednotlivé nástroje, ktoré má dispozícii komisia. No už v tejto fáze chcem spýtať komisie, že či to programovanie spred jedného roka je stále ešte primerané. Nie som si istý. V každom prípade by som bol rád, keby sa k tomu vyjadrila komisia a poskytla nám odpovede. Pokiaľ ide zástupcov, politických zástupcov tých troch dotknutých krajín. Už pred mesiacmi hovorili o tom, že by sa mala uskutočniť ekonomická konferencia, ktorá by sa zaoberala pomocou týmto krajinám. Myslím si, že to je myšlienka, ktorú by sme mali podporiť. No a na záver by som chcel ešte povedať, že táto správa by mala poviesť k mobilizácii, kde každý musí sám za seba vyhodnotiť tú situáciu a svoje možnosti. To znamená, že myslím si, že je dôležité nebyť cynický, totiž to je častokrát typické pre európsku reakciu. Totiž uh, musíme reagovať na to zložitú situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, myslím si, že sú tu viaceré relevantné body, o ktorých je dôležité diskutovať. Ešte predtým, ako dám slovo poslankyňam poslancom, áno, Ide o to, že vlastne iba včera v zásade sa aktualizovala situácia a sú tu určité podkladové materiály, ktoré dostanú naši poslanci. Konferencia sa uskutočnila 3. marca, kde vlastne zastupcovia troch dotknutých štátov plus e, lídry na úrovni EÚ a z e, celého sveta hovorili o budúcnosti týchto troch krajín Takže pokiaľ ide o komisára Stiliandisa, príde k nám koncom apríla, takže bude nám môcť poskytnúť viaceré informácie. Pokiaľ ide o diskusiu, máme tu viacej rečníkov, teraz nech sa páči pán Šefler. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Gratulujem pánovi Gorencovi, podľa mňa odvedol e, veľkú prácu poskytol nám zaujímavé informácie. Ja mám pár otázok, ktoré by som chcel položiť. Toto sú skutočne otázky týkajúce sa aj epidemiológie, totižto pokiaľ ide o špecifické informácie, ide o to, akým spôsobom sa šíri ebola, akým spôsobom tento problém eboli súvisí s konkrétnym živočišným druhom, ktorý je prenášateľom tejto choroby. Podarilo sa prerušiť e, tento efekt šírenia? No a ďalšia otázka. Pokiaľ ide o štruktúrálne otázky tejto súvislosti, ako efektívne pôsobili miestne a regionálne orgány, totiž to, keď ide o takú situáciu, ako tam nastala, ide tam o karanténu celých oblastí, čo je veľmi komplikované, a ako vlastne sa vyvíja situácia v tých posledných izolovaných oblastiach. No a posledná vec sa týka globalizácie. Keď sa teda zapodievame nejakými záležitosťami, ktoré v podstate nie sú nové, aspoň ja to vnímam tak, že to je vec, ktorá sa týka niekoľkých storočí, takže ide o to, že je tu situácia, ktorú sme nemohli očakávať, no ako pristupovať k takýmto neočakávaným chorobám. Takže myslím si, že je jasné, že dojde niekedy v budúcnosti k epidémiám známych alebo neznámych chorób. Ide o to, či môžeme byť proaktívni, či stačí byť reaktívny. A myslím si, že pokiaľ som správne pochopil pána Görensa, reaktívny prvok nikdy nestačí. Takže pokiaľ ide o jeden z cieľov, ten je, že nie je to pandémia, obmedzuje sa táto epidémia na určité územie, samozrejme má to určité dôsledky. Hovorili ste o hospodárskych dopadoch, Ide tu inovácia, výskum, to je veľmi dôležitá oblasť. No a myslím si, že je dôležité jasne povedať, že to znamená základný výskum, ktorý je veľmi zložitý aj z hľadiska zabezpečenia financovania, potom otázka chudoby, to je ďalšia vec. No a potom samozrejme ide o to, že táto špecifická choroba, či je to dôsledok chudoby, alebo iných faktorov, akým spôsobom to môžeme e, riešiť, izolovať. Isté sú tu viaceré veci, na ktorými sa môžeme zamýšľať a myslím si, že je dôležité hovoriť o všeobecnej mobilizácii. Ďakujem pekne aj za pracovný dokument. Ďakujem pekne, teraz pán Neuser a potom Lola Sanchez, nech sa páči. Ďakujem pekne, Charles. Myslím si, že je pozitívne, že náš výbor ti zveril túto správu, lebo jednoducho veľmi dobre si to odprezentoval, načrtol si aj tie hlavné línie, ktoré sú veľmi dôležité. No a myslím si, že aj ten spôsob, ako vlastne je štrukturovaná tá správa, ten systemický prístup, pokiaľ ide k ebole, je snaha to rozpracovať a predovšetkým tvoj pracovný dokument sa zameriava na to, a ako vlastne posilniť zdravotnícke systémy dotknutých štátov, aby každý vlastne mal prístup k zdravotníckým službám. Pripovieme si, aká bola situácia minulé leto. Veľmi skoro sme získali poznatky o tom, že pokiaľ ide o ebolu, je tu tá kríza, je tu tá hrozba, ale európske inštitúcie od apríla mája vlastne až do začiatku septembra potrebovala, potrebný, potrebovala ten čas na to, aby mohla správne zareagovať. Áno, bola tam trošku zložitá situácia, predvolebná kampaň, ktorú sa parlament, ale je dôležité zabezpečiť do budúcnosti možnosti, aby sme mohli podstatne rýchlejšie reagovať na tieto krízy. Pokiaľ ide o túto krízu s ebolou, bola to vlastne kríza v kríze, tak to Charles správne zadefinoval. Mnoho ľudí prišlo o život, rámci krízy, aj keď neochorili na ebolu, sú to ľudia, boli to ľudia, ktorí chceli ísť do nemocníc, zdravotníckých centier, ale tam nebol nikto, kto im pomohol. Zažili sme tú situáciu v niektorých nemocniciach, vlastne pôsobil iba jeden lekár, keď ten jeden lekár zomrel, ostatný personál rýchlo opustil tú nemocnicu. To potom viedlo k tomu, že máme tam množstvo obetí ktoré vôbec nie sú registrované ako obete eboli. Takže vidíme na tomto príklade, ako je dôležité celkovo posilniť zdravotnícke systémy. Táto kríza v kríze poukazuje na to, že pokiaľ ide o diagnostické možnosti, možnosti izolo, izolácie pacientov, to sú všetko dôležité opatrenia do budúcnosti. Množstvo ľudí v regióne zomiera na maláriu, tráviace potiaže alebo aj pri pôrodoch a to naďalej. A kríza spôsobom nebolo, spôsobila vlastne zrujnovanie miestnej ekonomiky a izolácia krajín, ešte komplikovaná situácia, dôležité oživiť ekonomiku, oživiť celú krajinu a keď teraz sa chceme sústrediť na obnovu krajiny, udržateľné oživenie, zaoberáme sa štruktúralnými deficitmi momentálne, čo je iste dôležité, nesmieme zabudnúť na to, že pokiaľ je epidémiu a humanitárnu katastrofu, tá ešte nie je za nami. Totižto pokiaľ ide o počet nových infekcií, ten síce klesá, avšak už sme dúfali vlastne, že Libéria bude môcť vyhlásená ako už krajina bez eboli, teraz je tam nový prípad a musíme jednoducho rátať s tým, že e, neustále bude dochádzať takýmto prípadom a musíme byť na tú situáciu pripravení. Pokiaľ je dotknuté krajiny, iste potrebujú udržateľnú podporu, je dôležité zamerať na posilnenie zdravotníckých systémov a celé sa to musí orientovať podľa potrieb konkrétnych krajín pokiaľ napríklad o počtu zdravotníckých pracovníkov, ako aj e, nemocničných lôžok. Spomeniem jedno číslo, ktoré dobre načrtne, na 10 tisíc obyvateľov pripadajú 4 nemocničné lôžka. To sa týka všetkých chorôb a všetkých troch krajín. Ľudia v regióne ale potrebujú naďalej pomoc a opatrenia, ktoré sa zameriavajú na to, aby sa nešírila ďalej ebola. To znamená, že musíme jasne zdôrazniť, že pokiaľ ide o výskum, ten musíme posilniť tejto oblasti. Žiaľ, ešte veľmi málo vieme o tejto infekcii, ako sa šíria, o rizikách, ako aj o dlhodobých dôsledkoch eboli. To znamená, že potrebujeme mať rýchlu diagnózu, diagnostické testy a potom budeme môcť v nemocniciach, zdravotných zariadeniach pomerne rýchlo izolovať pacientov na ebolo dostatných pacientov. Nesmieme zabúdať ani na ostatné oblasti, je pre všetkým o hygienu, preto je dôležitá podpora pri e, sanácii e, systémov e, dodávok pitnej vody, ako aj kanalizácie. Tu ide o také dôležité otázky, ako napríklad pochovávanie zomrtie osob na ebolu, kde došlo tiež k nákaze. To znamená, že musíme plne využiť tie prostriedky, ktoré máme v oblasti rozvoja pomoci EÚ. Musíme zamerať tieto opatrenia na dlhodobé projekty. Celkovo v pracovnom dokumente Charlesa je veľmi dobrý prístup, pokiaľ ide o národné programy, ktoré sme spolu vypracovali s partnerskými štátmi a potom podľa toho orientujeme naše financovanie. Musíme zabezpečiť monitoring a prípadne to budeme musieť ešte upraviť. Celkovo, pokiaľ ide o Libériu a Sierra Leone, Leone môže to byť pre tieto dve, dve krajiny relevantné. Pre nich problematika vody, pitnej vody, odpadovej vody, to nemajú národné programy, ktoré by zameriavali na tieto otázky a preto je dôležité doplniť ich programy týmito programami. Tam, kde je to len možné, mali by sme vypracovať posúdenie vplyvov, tam, kde to je len možné, Mali sme to podporiť v plnej miere, aby sme poukázali, aby sa pokázalo na veci, kde musíme zvýšiť úsilie, aby v konečnom dôsledku naše úsilie viedlo k úspechu. Chcel by som ešte raz zdôrazniť, že mm, musíme sa poďakovať skutočným vládnym organizáciám, občianským združeniam, ktoré v veľmi ranej fáze krízy eboli začali pôsobiť a pomáhať. Je tam obrovský počet obetí, pokiaľ je zdravotnícky personál, e, lekárov, zdravotných sestier, e, sanitárov. To sú vlastne tí skutoční hrdinovia v rámci tejto krízy. Myslím si, že aj my z toho musíme vyvodiť určité závery. Tá konferencia o ebole začiatkom marca bola výborným príkladom. Na našom výbore sa budeme snažiť prispieť tejto oblasti na jednej strane dobrou správou, na druhej strane bude tam cesta delegácie do tuntého regiónu, keď e, táto kríza sa zmierni. Ďakujem pekne, Šáru. Yes, thank you, Norbert, my... Ďakujem pekne. Áno, to bude určite tak e, misia, ktorá v neskôršej fáze tohoto roka pôjde z tohoto výboru do Západnej Afriky, budeme teda mať situáciu. Nech sa páči ďalší rečníci. Najprv dostanú slovo tie nevyspravodajúce, potom ďalší. Ďakujem pani predsedajúca. Chcem prvom rade poďakovať pánovi Gerensovi za jeho správu, za prácu, ktorú vykonal. Zdá sa nám, že ide o veľmi dobrý dokument. Dovolte mi na dnes len jeden aspekt. Žali by sme si, aby dokument o tomto aspekte hovoril podrobnejšie. Ide o tému výskumu. V prípade eboli napríklad e, sa hovorí o patentoch a licenciách a hovorí sa o tom, že veľakrát tieto podkopávajú prístup ľudí k liekom. Napríklad e, v Španielsku 4 tisíc ľudí zomrelo na hepatitidu C len preto, že si nemohli dovoliť príslušné lieky. Čiže toto poukazuje na to, že súčasný výskumný model e, je vlastne obchodom, a pán Gerens v správe hovorí, že priority výskumu by nemali byť definované zo strany trhu. Nuž ale potom, potom štáty vlastne musia na to tlačiť, musia prevzať vodcovskú úlohu. Zdá sa nám, že Európska únia a konkrétne parlament majú výnimočnú príležitosť v tejto chvíli na to, aby, aby navrhli, preskúmali, aby orientovali, aby navrhli nové cesty výskumu, a aby sa vytvárali e, vedomostné základne, aby toto všetko boli statky e, vo verejnom záujme. To sa, to treba naozaj podrobnejšie analyzovať túto otázku v rámci správy. Zostatok sa nám zdá byť vynikajúci, takže toľko z našej strany. Ďakujem veľmi pekne. Okay, thank you. Ďakujem pekne. Teraz Judy Sargentini, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Včera som sa zúčastnila, som naštívila školiace stredisko Lekárov bez hraníc v Amsterdame. Momentálne to až tak intenzívne nevyužívajú, totižto pokiaľ ide o ebolu a počet obetí eboli, tak tieto počty našťastie klesajú. Napriek tomu v inej Konakry je každý týždeň asi 80 obetí, v Sierra Leone 50. Vieme, že Liberia už bola toho názoru, že už sa zbavili eboli. Napriek tomu tam majú teraz, mali minulý týždeň jednu obeť. Pokiaľ ide o lekárov bez hraníc, otvorili svoje školiace centrum pre záujemcov, ktorí by sa chceli oboznámiť s tým, ako oni postupujú a ako pôsobia v tejto oblasti. Momentálne majú viaceré strediska v týchto troch krajinách. Dobré je to, že nie sú až tak vyťažené, to sú pozitívne signály. A toto je veľmi dôležité. Musíme sústrediť stále na tieto krajiny. Možno tá epidémia prejde. Budeme možno toho názoru, že je situácia v poriadku. To je veľmi znepokojúce. Totižto, pokiaľ ide o tie skutočnosti, že momentálne alebo v súčasnosti mobilita ľudí je podstatne vyššia, e, ebola by sa mohla šíriť podstatne rýchlejšie ako epidémie eboli v minulosti v Strednej Afrike. To je malo byť pre nás varovanie, Totiž to nevieme, či ebola alebo nejaká iná choroba nepovedie v neskoršej fáze k epidémii a vystáva otázka, či sme pripravení. Takže aj keď počet nakazených klesá, je dôležité nadalej investovať napríklad aj do vakcín. Pokiaľ ide o tú poslednú osobu, ktorá sa nakazila v Libérii, nakazilo sa údajne zo spermy. Takže mal to byť muž, ktorý už mal byť vyliečený, ktorý sa vrátil do bežného života a nakazil, predpokladám, ženu, ale tu som flexibilná. Myslím si, že skutočne to bolo spermou a nie je teda jasné, ako je to s imunitou a či e, nákazlivé, keď už vlastne nie ste chorí, ako je to šírim cez materské mlieko, takže je dôležité posilniť výskum a ja podporujem ten apel pána Görenca, že je dôležité podporiť výskum. Ďalšia vec, ak sa nemýlim, v Gini Konakry budú v oktobre a v novembri voľby. Myslím si, že to načasovanie je hrozné. Ak to skutočne tak je, Dobre, ale riziko nepokojov v krajine, ktorá je krajinou s najväčším počtom nakazených týždenne, aj keď sa zdá, že tá kríza už nie je až taká závažná, je tu riziko, že by to opätovne mohlo poviesť šíreniu choroby, takže chcem sa spýtať, či by sme to mohli nejakým spôsobom zohľadniť. No a napokon, keď tu bol prezident Serli, prezidentka Serliv, zdôraznila, že pred tým, ako sa začala epidémia eboli, došlo k zlepšeniu rozpočtovej situácie prvnou situáciou pred občianskou vojnou. Teraz ale nastala situácia, že rozpočet klesal, investori opustili krajinu Takže vystáva tu otázka, ako môžeme oživiť ekonomiku, ako môžeme vybudovať spoločnosť po tejto kríze. Ide o to nie len ako zabezpečiť humanitárnu pomoc, ale ide o dlhodobé opatrenia, ako aj rozvojovú spoluprácu, z toho hľadiska, že je dôležité, aby vždy sa vrátili do škôl, aby tu nebolo riziko, že po občianských vojnách v Liberii a Sierra Leone, aby to nebola ďalšia generácia detí, ktoré nebudú mať to primerané vzdelanie, ktoré by si zaslúžili. Som skutočne otvorená v spolupráci s pánom Görensom, pokiaľ ide o ďalšiu správu, ktorá vyplnie z pracovného dokumentu a oceňujem tú prácu, ktorú doteraz uviedol. Ďakujem. Got, four... Máme ešte štyroch rečníkov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Ricky Guerrero je prvý. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel som poďakovať, pán, poďakovať pánovi Gerensovi nielen za pracovný dokument, ale za celú jeho prácu. Pracuje na tejto téme už mesiace. Venuje sa ebole, venuje sa organizácie práce, spolupracuje s médiami, mm, je v kontakte s komisiou a s ďalšími zúčastnenými stranami, ktoré ktoré sú zapojené do tejto témy. Čiže naozaj bol hlasom tohto výboru, pokiaľ ide o túto tému. Ja môžem len súhlasiť s tým, čo hovorí pán Gerens. S tým, keď povedal, že táto otázka zmizla, mm, zmizla len tak, uh, ide o problém, ktorý súvisí so samotným rozvojom. Africké, v afrických krajinách zomreli tisícky ľudí, ale to nevzbudilo vôbec, vôbec mediálny záujem. Minimálne nie je taký záujem, aký vyvolalo tých 10 prípadov infekcie v Európe a v Spojených štátoch často tá komunikačná logika je iná. Často, často sa neopiera o tie skutočné problémy. Nemôžeme sa veci, veciam venovať, keď sa týkajú našich a ignorovať ich, keď sa týkajú iných. Ja som sa chcel dotknúť ešte jednej vety, ktorú, ktorá bola využitá v správe a uh, Chcel som sa k tomu vyjadriť zo španielského pohľadu, možno to bude problém trošku aj s prekladom, hovorilo sa o cene a nákladoch. E, cenu, ktorú zaplatili africké krajiny, e, táto cena je obrovská. Zaplatili ju z morálneho hľadiska, zničené sú populácie, došlo k zničeniu populácií, rodiny, eh, došlo k transformácii vidieckých populácií, platia cenu aj z ekonomického pohľadu. Hovorilo sa o krajinách, ktoré fungujú pomerne dobre, ktoré riešia svoje problémy a v súčasnej chvíli sa nachádzajú v ekonomickej kríze s tým, s tým, že majú problémy s exportom, s, turizm, s cestovným ruchom. Skrátka, čiže, čiže zaplatili túto cenu aj pokiaľ ide o úmrtnosť. A podobne ako Norbert už povedal, neišlo len o priame napojenie na ebolu, ale išlo aj o iné ochorenia, ktorým sa tak povedzme nevenovali, pretože tu bola ebola. treba pripomenúť, že máme že zhruba 500 lekárov a zdravotníckých odborníkov zomrelo, keď sa pokúšali pomáhať e, populáciám, ktoré, ktoré boli ktoré trpeli týmto vírusom a za to im patrí naša vďaka a hold. Ako Charles už povedal, sme prvým donorom, máme viac odpovedností ako ktokoľvek iný a naozaj si musíme dostať svojim povinnostiam. V krátkodobom výhľade treba pomôcť v tom, aby už nedochádzalo k žiadnym novým infekciám. Po druhé, tieto krajiny musia, sa musia vrátiť k svojmu normálnemu životu. Mám na mysli návrat k bežnej ekonomickej aktivite, opätovnému otvoreniu škôl, e, riadnemu fungovaniu zdravotníckých zariadení. No a ešte v kratovom výhľade po tretie e, musím, mám, mám na mysli e, bezpečnostné a hygienické opatrenia, aby sme sa vyhli novým infekciám v strednodobom výhľade. No a tam je práve rozdiel medzi cenou a nákladmi. Cenu sme platili doteraz a náklady nákladmi je to, čo musia teraz na seba prevzať tieto krajiny do budúcna. Tie náklady do budúcna, ktoré musia zaplatiť, súvisia s tým, že budú musieť vytvoriť preventívne zdravotnícke systémy, aby tieto dokázali riešiť nielen ebolu, ale aj ďalšie ochorenia, ktoré sa môžu objaviť. Nuža, tu opätovne Európska únia musí týmto krajinám napomáhať. Myslím si, že to, čo to, čo povedala Lola Sanchez. Lola mala, plnú, mala vo všetkom pravdu, pokiaľ ide o rozvinuté krajiny, sa môžeme zamyslieť nad tým, respektíve rozmýšľať nad tým, že výskum potrebuje respektíve môžeme rozmýšľať nad tým, ako treba regulovať výskum a tak ďalej, ale pokiaľ ide o humanitárne krízy, chudobu, mm, Nuž, v takýchto prípadoch treba naozaj istú úpravu, istú reguláciu, vďaka ktorým budeme môcť dospieť k rozhodnutiam v naliehavých eh, situáciách bez ohľadu, eh, bez ohľadu na ziskovosť či rentabilitu. Um, musíme byť schopní takéto niečo poskytnúť. Ak treba intervenovať zo strany štátov, nuž na to sme tu my, aby sme žiadali o to, aby sa skutočne, e, aby sa skutočne takéto niečo vyžiadalo, aby, boli, e, aby, aby sme boli schopní reagovať na tieto typy naliehavých situácií. Ďakujem, som traja ďalší rečníci. E, takže najprv pani Hojbuk, Maria. Mária Hojbuk. Ďakujem, pani predsedkynia. Pán Görens, ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú analýzu v tejto správe. Jeden zásadný aspekt predstavuje nedostatok e, zdravotníctva a takéto to už bol, takáto už bola situácia pred krízou. Už to bolo povedané. 4 postele na 10 tisíc obyvateľov. Svetová zdravotnícká organizácia hovorí o 20, 23 e, osobách medicínskeho personálu na 10 tisíc obyvateľov. V Sierra Leone je 0,1 e, zdravotníckých pracovníkov na 10 tisíc obyvateľov, čiže e, je to nedostatok personálu. V Ginei to bola jedna osoba na 10 tisíc eh, obyvateľov a v Liberii 51 lekárov na viac ako 4 milióny obyvateľov. Čiže už tu bola kríza pred eh, už tu bol problém pred krízou. Krízou to obrovsky utrpelo, pretože aj zdravotný personál eh, z časti bol obeťami krízy. Treba sa zasadzovať a zvyšovať stimuly pre medicínske povolania, to je veľmi dôležité a tu vlastne začína aj prevencia. Už tu bolo povedané, akým spôsobom máme vlastne zabezpečovať prevenciu. Prevenciu môžeme zabezpečovať tým, e, že zabezpečíme fungujúce zdravotnícke systémy. Je tu stagnácia, takže tu treba naozaj zlepšiť situáciu. Hovorilo sa o medzinárodnej pomoci Myslím, že na toto treba vždy opakovane poukazovať, ale predovšetkým si musíme zobrať ponaučenia a keď sa nám teraz nepodarilo eh, počas niekoľkých mesiacov zabezpečiť dobrú koordinovanú pomoc eh, zo strany Európy, pretože trvalo veľmi drho, kým sme nasadili pána Stylianidisa ako, ko, ako koordinátora. Mali by sme sa poučiť do budúcnosti a vytvoriť čosi ako nástroj pre krízové obdobia. V prípade krízy musí byť niekto k dispozícii, pričom budeme vedieť, že ak sa niečo stane, toto je osoba alebo toto je úrad, ktorý zabezpečí koordináciu v rámci Európy a musí zabezpečiť túto koordináciu. Ďalej téma vojenskej pomoci. Vojaci bez, e, e, lekári bez hraníc už v maji povedali, ak chceme adekvátne a rýchle pomôcť, tak to musí zabezpečiť iba vojsko, pretože majú na to vyškolený personál, majú expertizu ako aj prostriedky a myslím, že aj tu musíme byť lepšie pripravení do budúcnosti, aby sme e, toto mohli aj využiť, tieto kapacity. Myslím, že to je veľmi e, dobrá záležitosť, aby sme nasadili vojsko aj e, pre lekárske, lekárske účely. Tu sme nevyužili túto šancu a zareagovali sme príliš pomaly. Čo sa týka e, výskumu, takisto som na strane pána Görensa, jednoducho nemôžeme výskum e, ponechať na e, záujmoch farmaceutického priemyslu. Keď vychádzame z toho, um, ako prebiehala prasačia chrypka, tak uh, tu išlo o 10 tisíce. Toto nie je trh, kde sa e, dá zarobiť veľa peňazí, čiže tá, ten výskum sa musí riadiť podľa potreby a nie podľa trhu a preto sú potrebné verejné financie a e, verejná ruka a verejné zasahovanie. Inak e, nedocielime vždy ten výskum, ktorý budeme potrebovať priamo na mieste v danej situácii. Potom ďalší dôležitý bod, ktorý bol spomenutý, v tejto súvislosti sú mimovládne organizácie. Aj tu si myslím, že je potrebná veľmi úzka spolupráca. Tieto organizácie e, sú priamo na mieste, existujú, fungujú, pôsobia v týchto krajinách, majú partnerské organizácie priamo na mieste a ide o tie miesta, ktoré v danom prípade môžu rýchlo a flexibilne zareagovať, e, dokonca rýchlejšie ako verejná pomoc. A tu si takisto myslím, že je potrebnejšia užšia spolupráca s týmito inštitúciami, s týmito organizáciami a musíme citlivejšie zareagovať vtedy, keď už e, z týchto strán e, zaznie signál na poplach. Ďakujem pani Befera Bastarek Čer. Ďakujem veľmi pekne stručne, pretože kolegovia už myslím, hovorili podrobne o jednotlivých aspektoch. V prvom rade by som chcela poďakovať pánovi Gerensovi. A to nielen za obrovský kus práce a úvahy, ktorým sa venoval, ale najmä mu ďakujem za to, ako sa zacilil na túto tému. Um, my sme tu samozrejme kvôli téme rozvoja a mne sa páči to, že sa tomu venoval aj z dlhodobého pohľadu. Um, hovorím, um, myslíme si, že pred nami stojí rozhodnutie, či sa tomu budeme venovať z taktického alebo strategického pohľadu. A ja si myslím, že na to sme tu, aby sme si určili, aká je naša vízia a aby sme si povedali, aké sú naše priority. Myslím si, že jedna z našich priorít, ak dovolíte, navrhovala by som, je práve pracovať na tých štruktúrálnych medzeriach, ktorá ktoré nám zabezpečia, aby sme primerane mohli reagovať na európskej úrovni. Keď hovoríme o Európe, keď hovoríme o donorovi číslo 1, ktorým je EÚ, kto čo robí a konkrétne čo robíme my, kto, čo robí Európsky parlament. Myslím si, že sa nachádzame v kľúčovom momente. Rok 2015 je rokom rozvoja, takže je to je momentom, kedy, kedy si treba nastaviť e, ciele udržateľného rozvoja, ale aj cie, treba si nastaviť ciele a ukazovatele a práve tu treba nastaviť mnohé línie, musíme si ich zadefinovať. Mm, treba hovoriť nielen o verejných službách, treba, treba hovoriť e, aj o deťoch, ktoré nechodia do školy. To je jedna z veľkých drám, ktoré spôsobila ebola. Treba hovoriť o stigmatizácii. Nuža na záver už len jednu vec. Mm Naša, moja kolegyňa Sanchez Cante už o tom hovorila. Um, ide o potrebu venovať sa výskumu a podrobnejšie o tom pohovoriť v správe. Treba hovoriť o vedomostiach ako o verejnom statku a treba zmeniť paradigmu toho, ako riešime prístup k patentom a k liekom. Ďakujem. Gracias, Mr. Venter, and finally Mr. Ďakujem, Pán Venca. E, Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni. Počuli sme, čo by sa malo vykonať v budúcnosti. Ebola je problém niektorých desaťročí a napriek viacerým úspechom naďalej bojujeme s týmto vírusom. Ak si dobre spomínam, tak e, komisár povedal, že vírus na to, aby prežil, musí zabíjať. A chcel by som spravodajcu e, mu poblahoželať za jeho prístup, pretože my e, výťazíme bitky, ale nevyhrávame vojny. Komunikácia a E, osveta v médiách je veľmi dôležitá na európskej, ale aj na lokálnej úrovni. E, na dôsledku nedostatku e, pokrytia v médiách sa, táto, sa toto ochorenie stále vracia. A súhlasím, aj s tým aj veľmi zaujímavé, možno by bolo dobré pomôcť niektorým africkým krajinám, aby vypracovali vlastné prevenčné a e, výskumné kapacity. Počas uplynulých mesiacov sme hovorili o prístupnosti k personálu a o disponibilite personálu. Nehovorím o Červenom kríži alebo o lekároch bez hraníc, ja hovorím o dostupnosti eh, k lokálnemu zdravotnému, zdravotníckému personálu. Je dôležité, aby, sa, aby nedochádzalo k stigmatizácii. Musíme mať na pamäti takisto otázku prevencie. Ďakujem. A na záver pán Nat. Jeden z hriechov, ktoré máme, je eurocentrizmus a myslieť si, že sme, že sme začiatok a koniec všetkého a že sme záchrancami a tými, ktorí sú zodpovední. Už nie je to pravda. Zodpovední sa nachádzajú aj práve v krajinách, ktorých sa to týka. A mm, často kvôli problémom s korupciou dochádza k problémom teda nejde len o nedostatok investícií, ide tu aj o korupciu. No a um, Druhá časť sa týka kultúrnej oblasti. Nuž, kultúrna oblasť to nezávisí len od konania z nás zo západu, ktorí tam prichádzame ako anieli stražcovia, ale závisí to aj od subjektov miestnej komunikácie. Často si myslíme, že v Afrike komunikácie neexistujú. Nie, Rádio je veľmi dôležité, najmenej dôležitá je tlač a v tomto ohľade má rádio e, svoju zodpovednosť, pretože rádio sa počúva všade v Afrike. Často sa stáva, že mm, vzhľadom na nedostatočnú komunikáciu, informácie, spôsobuje to, že, sa, že ľudia nejdú do nemocníc, pretože v nemocniciach ľudia zomierajú. A preto po, a preto považujú v nemocnice, a to sa stalo, za miesto, kam netreba chodiť, pretože tam sa zomiera. Nuž a tieto informácie, ktoré sú pravdivé, teda t- takéto informácie, ktoré tam vtedy prúdili, že jednoducho netreba chodiť do nemocnice, lebo tam zomru. Nuž a e, to, je, to je škandalózne. Hovorím to, hovorím to preto, že to sebabičovanie je v poriadku, ale sebabičovanie by bolo treba urobiť vo všetkých smeroch. E, Veď spomeňme si na predsedu Juhoafrickej republiky, ktorý povedal, že keď sa má sprchovať po e, sexuálnych, e, po pohľavnom styku, tak e, že jednoducho toto by sa nemalo. Čiže ja hovorím, musíme to riešiť všetkými smermi. Ja si myslím, že, ten, že to zacielenie pána Gerensa nie je dobré. Je fantastické. Tá správa je hĺbková, rieši, rieši otázky, E, rieši citlivé otázky. Ja nebudem tým, e, ktorý, ktorý bude apelovať na farmaceutický priemysel, ale myslím si, že často sa poukazuje na farmaceutický priemysel, ale nezabúdajme, že je to priemysel a čiže riadi sa, riadi sa tými pravidlami, ako každý priemysel, ako automobilový priemysel, ako energetický priemysel, ako mobilné telefóny. Čiže aby sme žiadali o solidaritu, ktorá by mala stať nad získami. Dobre, to je v poriadku niečo preukázať, ale problém je tom, že jednoducho liečenie mnohých chorôb nie je rentabilné. A namiesto toho, aby sme, rukom, e, aby sme prstom poukazovali na farmaceutický priemysel, by bolo možno dobré, aby sme tým prstom poukázali na nás samotných, pretože my ako politici máme kapacitu nastaviť mechanizmy, um, nastaviť mechanizmy. Existujú predsa aj výskumné ústavy e, systemických chorób, ktoré nie sú rentabilné, ktoré nie sú ziskové a tieto ochorenia sa musia skúmať v rámci verejných európskych inštitúcií. Nepomôže nám plakať, že farm, farmapriemysel neinvestuje a tak ďalej. Uh, začali napríklad investovať do výskumu AIDS, až keď prišiel do Európy. Dovtedy ich to nezaujímalo. Takže treba nastaviť skutočnú politiku, ktorá bude znamenať aj financovanie v Európe. Treba, aby európske výskumné centra na tomto pracovali. Treba, treba aby sa skúmali neziskové choroby. Existuje jedna choroba, ktorá sa nazýva padúcnica a je to jedna choroba, ktorá sa netýka len chorého, týka sa celej jeho rodiny. A treba a ide o strategickú chorobu, pokiaľ ide o jej liečenie. Nehovorím len o ebole, ja hovorím o systéme. Európa musí pracovať podrobne na tomto systéme, namiesto meditácie o veciach Treba konať, treba vybudovať inštitúciu, ktorá bude skúmať skutočne ochorenia, ktoré sú strategickými, ale ktoré nie sú ekonomicky ziskové. Keď tu odsudzujeme farmapriemysel, to je síce dobre, ale ni- ničomu to neslúži. Prepačte, nemáme už príliš veľa času. Máme tu DG výskum a Eh, uskutočnil sa workshop o výskume, pretože prebieha výskum a veľa práce bolo odvedené, odvedené a možno by sme mohli aj toto zohľadniť v správe. Pokiaľ ide o cenu, uvádza sa, že medzinárodné intervencie eh, v západnej Afrike sú väčšie ako minimálna zdravotná eh, starostlivosť v iných krajinách. Takže naozaj sú veľmi vysoké tieto e, núdzové náklady, náklady na núdzové opatrenia. Tak e, otázka je, či by sme o dva roky mali vypracovať poznámku, že potrebujeme postačujúce zdravotnícke služby a tak ďalej. Možno, že by sme to mali zakotviť už teraz, e, potom to môžeme o 2-3 roky ešte raz preskúmať, či e, sa s týmto začalo. Jeden z hlavných problémov spočíva v tom, že e, zdravotníckí pracovníci sú síce kvalifikovaní a veľmi dobre vyškolení, ale nemôžu ostať v krajine v dôsledku nízkych miest možno by aj toto mohla zohľadniť komisia pri dlhodobých riešeniach, aby e, bol e, naozaj zavedený e, riadny zdravotnícky systém. Teraz zastupca komisie, chcela som o 4 na 4, 4 na 5 toto, tento bod uzavrieť. Veľmi stručne k výskumu a potom DEVKO a EFKO. Ale neviem, kto je kto. Predstavte sa, ja som eh, Roxana Georgia, ja som zodpovedná za eh, zdravotný výskum eh, v DG a budem hovoriť o otázkach týkajúcich sa výskumu. Takže táto kríza eboli v podstate predstavovala veľkú výzbu pre všetkých európskych aktérov, ale takisto si myslím, že reakcia komisie bola bezprostredná a prekonala opa- prekonávala opačenie o- o- o- o- očakávania išlo o relevantné projekty, ktoré sa potom e, preorientovali na Ebolu, toto bolo v júni a v júli 2014, niekoľko týždňov predtým, než VHO vyhlásila e, za núdzový stav e, medzi, medzinárodných rozmerov 28. augusta 2014. Potom eh, vyzvala eh, Svetová zdravotnícká organizácia eh, na okamžitú reakciu a komisia spustila dva postupy ktoré boli ukončené veľmi bezprecedentne rýchlo, berúc do úvahy všetky e, pravidlá Horizon 2020 a rešpektovala urgentnosť situácie. Čiže DG, RTD poprvýkrát vôbec e, aplikovalo takýto postup, aby rýchlo zmobilizovalo 24,4 e, miliard eur z programu Horizon 2020 pre urgentný výskum, prieskum, výskum v oblasti eboli tento rýchly postup bol spustený v septembri a výsledky už boli v polke oktobra a projekt eh, bol nasadený 7. oktobra. Paralelne DGRTD spoločne s Európskou federáciou eh, farmaceutického priemyslu eh, začalo plánovať inovatívnu lekárskú iniciatívu Ebola Plus, toto bolo spustené 6. novembra, boli prehodnotené návrhy v priebehu decembra, výsledky boli e, ohlásené v polke januára 2015. Takisto bol e, toto proces, ktorý bol e, v rámci PPP ukončený v rekordne rýchlom čase a práca začala už v januári. Reakcia bola výrazná. Komisia investovala 140 miliónov eur do E, núdzových e, výskumných programov pre ebolov a z farmaceutického priemyslu e, získala ďalších 100 miliónov eur. Čo sa týka výskumu eboli, tak už iba americká vláda investovala viac. Prosím, pre, prejdite k veci, pretože naozaj nemáme veľa času. Buďte veľmi stručná. Nepotrebujeme všetky dátumy a údaje, len tie hlavné dôvody, ktoré by ste chceli povedať tomuto výboru. Áno, myslím, že čo sa týka medzinárodnej spolupráce, sme zriadili už e, globálnu výskumnú kolaboráciu o e, pripravenosť na infekčné choroby prispeli viaceré krajiny okolo celého sveta a toto viedla komisia. A cieľom je umožniť e, výskum e, pokiaľ ide o akúkoľvek e, vypuknutie akejkoľvek epidémie do 48 hodín. Takisto budovanie kapacít v subsaharskej Afrike, pokiaľ ide o verejné partnerstva, Toto je partnerstvo s európskymi členskými štátmi a 13 subsahárskymi krajinami. Investovali sme viac ako 700 miliónov eur do tejto iniciatívy. Hlavné krajiny tam investujú rovnako e, veľké podiely. Ide o HIV, tuberkulózu a maláriu a ďalšie e, ochorenia ako ebola budem vás musieť zastaviť, pretože máte veľa informácií, ktoré môžete zdieľať eh, v písomnej podobe s pánom Kojarom, ale ako keby ste mám list od komisie so všetkými aktualizovanými informáciami, čiže možno najprv ECO. Ďakujem, pani predsedkynia. Chcem len povedať, že sa tešíme na správu pána Jurina, takže oceňujeme to, akým spôsobom komisia bola e, zahrnutá do procesu vypracovania správy. Chcem vás takisto informovať, že ako povedal pán Durens, niektoré veci boli spomalené, ale niektoré veci boli, niektoré kroky, niektoré akcie boli veľmi efektívne, čiže to má plusy a mínusy. A samozrejme chcem povedať, že pred niekoľkými týždňami e, medzi komisiou a členskými štátmi sme vypracovali e, vlastný proces celý s tým spojený harmonogram, takže toto spustíme v priebehu najbližších týždňoch a dúfame, že sa budeme môcť podeliť o výsledky so všetkými. Takže to sú zatiaľ z mojej strany všetky pripomienky. Ďakujem. Madame Vás. Pani Vás, nech sa páči za devko. Prepašte, pán Vás. Didie. E, ďakujem Chcel by som poďakovať za správu, je veľmi kvalitná. Um, tri dôležité veci týkajúce sa VHO. Súhlasíme s kritikou na adresu tejto organizácie a zavezujeme sa, že posilníme VHO tak, aby zohrávala primeranú úlohu e, úlohu, ktorú má v jednotlivých krajinách, pokiaľ ide o reguláciu zdravotníctva a tak ďalej. Dovolte mi zdôrazniť jeden aspekt zdôrazniť, mandát VHO ani prostriedky, ktoré majú k dispozícii, neboli jasné na to, aby mohli čeliť takto rozsiahlej kríze. Treba využiť krízu na to, aby sme um, o mandáte diskutovali a aby sme diskutovali o možnostiach, kapacite, ktorú organizácia má na to, aby čelila tak rozsiahlým krízam. Nuža, pokiaľ ide o zdravotnícke systémy a krízu v kríze, súhlasíme s obavami v tom, že systém zdravotníctva je pomerne slabý. Sú tu ďalšie ochorenia ako malária, ktoré zabijajú ďaleko viac ľudí než ebola. Preto je treba, aby komisia podporovala rozpočtovo tieto krajiny, aby tieto krajiny mali e, prostriedky, aby mohli pokračovať v poskytovaní zdravotníckých služieb, i keď zlyhali v tejto konkrétnej situácii. No a potom, pokiaľ ide o návrh revidovať programy v troch, tých troch krajinách, ktoré máme. Áno, to je relevantné. My pôsobíme v týchto troch krajinách v sociálnej oblasti. V Sierra, v Sierra Leone je to v školstve, v Guinea Conakry v zdravotníctve. Vieme, že v Liberii a v Sierra Leone sú aj Angličania, Američania, ktorí budú podporovať zdravotníctvo, ale už sme hovorili o Mm, formulácii našej rozpočtovej pomoci v týchto krajinách. My tam nepôsobíme v zdravotníctve, ale chceme, aby ukazovatele výkonnosti poukazovali aj na zdravotníctvo. Možno áno, už e, takto môžeme ovplyvniť túto situáciu, môžeme ovplyvniť programy, ktoré sa realizujú a pokiaľ ide o identifikáciu budúcich projektov, No už e, to pôjde týmto smerom a bez toho, aby sme nejak zmenili naše plán. Takže ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne, mm, záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Um, Poprvé, chcel by som uviesť, e, chcel by som povedať komisii, že ja si o nich myslím len to najlepšie. Možno som bol viac kritický na začiatku, bol som netrpezlivý. Um, Mal som dojem, že medzinárodné spoločenstvo váha, bol som, bol som v kontakte s komisárom zodpovedným za rozvoj zdravotníctva a tak ďalej. Myslím si, že komisia urobila to, čo mohla. Problém tkvie v tom, že ale i tak e, sme vyšli z istého systému medzinárodnej reakcie, inštitucionálnej reakcie, kde existujú nedostatky a Medzinárodná e, zdravotnícka organizácia to sama uznala, že neboli schopní e, udržať to tempo a nemôžeme im dať cenu za schopnosť v žiadnom prípade. Ja som sa zúčastnil na konferencie konferencie o ebole, mm, generáliteľka sa k tomu ani nevyjadrovala, no a nechcem na nikoho ukazovať prstom, to nie, ale um, Mm, chce sa po mne, aby som vyvodil isté závery, ktoré sa budú týkať budúcnosti a v rámci záverov by som však rád zdôraznil isté konsenzuálne veci. Za prvé, všetci sú si vedomi toho, že to bola kríza v kríze. Pán Nord už tu nie je, ja mm, by som mu to povedal aj do očí. Nuž, e, problém v týchto troch e, krajinách, kde bola nákaza, ja nevidím problém kultúrnej povahy ľudia sa báli, keď išli do nemocnice, že sa tam nakazia. A tí, e, kto mal, ten, kto mal zápal slepého čreva, tak sa bál, že sa nakazí, pretože mm, tam sa ľuďom neumožňovalo, aby boli do nemocnice prijatí, respektíve zdravotnícky personál sa tam úplne rozložil v Liberii. Áno, v septembri bol ten systém úplne rozložený. Um, druhá vec, výskum. Všetci ste jednomyselne hovorili o tom, že je tu problém. Problém je následovný. Máme povinnosť zabezpečiť výsledok. Výsledok, e, ktorý si želáme, je prístup k starostlivosti pre všetkých, alebo prístup k starostlivosti pre tých, ktorí sú e, chorí. Teda má to byť právo, aj keď to nie je takto kodifikované v medzinárodných dohovoroch, s tým, že pokiaľ e, takéto niečo poskytnuté nebude, tak musí dôjsť k sankciám. Čiže to sú požiadavky, s ktorými prichádzame, to bude súčasťou správy, s tým súhlasíme, no ale ako teda uplatňovať takéto právo? Nie je možné, aby ehm, právo na zdravie alebo prístup k zdravotníctvu, aby sa to odvíjalo len od princípu ziskovosti, rentability farmapriemyslu. Pre mňa má ekonomika slúžiť spoločnosti a má úlohu poskytovať služby spoločnosti. A bude teda ekonomika toho schopná sama, teda bude mať vlastné výskumné programy a bude môcť reagovať sama, ale sú tu isté choroby, ktoré zabijajú desiatky, stovky, tisíce ľudí, kde tomu tak nie je. A ja som rozčúlený, že e, si neuvedomím, že to právo tu je, ale ako výbor by sme mali obhajovať tých bezmocných, ktorí nemajú právo na prístup. A toto právo predsa uznávam pre všetkých. Ja som už povedal, že to je príliš veľké sústo pre náš výbor. Uh, čo by sme mohli povedať? Mohli by sme povedať jasne a nahlas. Áno, je to princíp, z ktorého neustúpime právo na prístup k liekom. V minulosti sme zažili isté bitky, ktoré povedzme priniesli svoje ovocie. Nie sme ešte na konci, ale máme predsa na to prostriedky, pokiaľ ide o princípy, rozpočet. Samozrejme, ak by sme tu nemali všetkých tých chamtivcov, ktorí nám odopierajú eh, rozpočet na, takéto, na takúto reakciu. Ale s tou situáciou sa nemôžeme uspokojiť. Mm, z, pri všej úcte k tým, ktorí sa zasadili o pokrok, ja to tu môžem povedať výbor, že napríklad komisia, Európska komisia skutočne reagovala mm, v, maximálne v medziach svojich možností. Pani predsedajúca, máte pravdu, že o pár rokov si veci vyhodnotíme a že by sme sa mali pozrieť aj na ekonomický dosah v tom hodnotení. Ja si myslím, že to je vec konsenzuálna, i keď mnohí kolegovia sa k tomu nevyjadrili a chcela by som ešte povedať, ja som sa pomýlil, hovoril som, že citujem Oskara Wilda, cynik je ten, ktorý pozná cenu všetkého a náklady na nič, teda náklady to, čo máme zaplatiť a to, čo sa týka väčšiny našich občanov a cena, to je to, čo to stojí, koľko stojí minúta mieru známe, čo sto, je, je, nám známe, čo stojí minúta mieru, aká je cena e, za konflikt, ktorému sme zabranili, Nikdy nedáme Nobelovú cenu tomu, ktorý zabranil vojne, lebo to nie je vidieť. Čiže my musíme bojovať za to, čo nie je viditeľné, ale zároveň sa musíme toho zhostiť s plnou zodpovednosťou. Ďakujem veľmi pekne áno, je to cena všetkého a hodnota ničoho. Dobre, musíme si to preveriť, musíme si to vygoogliť. Ďakujem veľmi pekne za vynikajúcu správu. A ja dúfam, že kolegovia budú mm, disciplinovaní. Mm, nechceme, aby sme mali tisícky pozmeňovacích návrhov, aby e, sa nám v tom ten odkaz niekde stratil budeme tam mať zo pár odporúčaní. Samozrejme, nechceme mať eh, siahodlhú správu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme aj komisii. Prepáčte, že som vás prerušila, ale eh, čas nás tlačí. Máme bohatý program. Pán Gerens pripraví správu a potom povie, dokedy treba eh, predklad pozmeňovacie návrhy. Ďalej, financovanie rozvoja, dôležitá vec. Vieme, že valné zhromaždenie OSN zásadne k týmto cieľom. V júli bude v Addis Abebe príslušná konferencia a mm, My na tom tiež budeme pracovať. Je tu náš správodajca Petro Silva Pereira, ktorý pripravil správu a ja hneď Pedrovi odovzdávam slovo. Nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, máme tu druhú výmenu názorov dnes 24. Mm, februára sme sa k tejto téme zišli už prvýkrát. Hovorili sme o postoji Európskeho parlamentu k financovaniu rozvoja. Ako práve uviedla pani predsednička, ide o náš príspevok, e, pokiaľ ide o dôležitú konferenciu v júli v Addis Abebe a e, tam náš výbor vyšle malú delegáciu, myslím, že tam pôjde 5 členov nášho výboru a myslím, že by to malo byť cieľom celého nášho výboru a cieľom by malo byť to, aby sme mali správu, ktorá by obsahovala mm, jasný politický odkaz. A to je zásadné na to, aby náš príspevok mohol naozaj ovplyvniť poprvé postoj Európskej únie a potom, aby mohol naozaj prispieť k tomu, aby konferencia v Addis Abebe skončila úspechom, ktorý je nutný na to, aby sme mali dobrú ozavú politiku. Po tom, čo bolo predložené oznámenie komisie, viete, že musíme Ehm, respektíve máme veľmi mm, tesný časový harmonogram, mm, aby sme mohli v máji vydať správu, teda tak, aby tak, aby sme včas mohli pripraviť finálny príspevok pre Addis Abibu. Dostali sme 291 pozmeňovacích návrhov, 30 z nich E, pochádzajú odo mňa. Ja som to chcel trošku e, pôvodný svoj návrh nejak rozvinúť a Mm, začal by som tým, že poďakujem všetkým kolegom a politickým skupinám za ich príspevok. Návrhy kolegov jasne poukazujú na to, že sa všetci snažia sa na tomto procese zúčastňovať a myslím si, že nakoniec budeme mať dobrú správu, v kompromisnom duchu a v duchu konštruktívnej spolupráce, tak aby sme e, sa dopracovali k čo najširšiemu konsenzu v parlamente. To je nesmierne dôležité na to, aby naša pozícia bola silná, naša pozícia ako parlamentu. S ohľadom na to, ako prebiehala naša prvá výmena názorov, s ohľadom na predložené pozmenujúce návrhy si myslím, že by bolo legitimné dospieť k záveru, že v tomto parlamente e, vládne skutočne vysoká miera konsenzu ohľadne tých zásadných vec, teda ako by malo vyzerať financovanie rozvoja po roku 2015. Ja by som tu nadnesol 5 základných bodov, ktoré podľa mňa naozaj sú predmetom konsenzu. Poprvé, nutnosť globálneho prístupu k financovaniu, ktorý zabezpečí vysokú úroveň verejnej rozvojovej pomoci a zároveň podporí aj efektívnejšie a spravodlivejšie užívanie domácich vlastných prostriedkov a potrebujeme lepšie e, zladiť súkromný a verejný sektor v rámci rozvoja. Potrebujeme obhajovať vocovskú úlohu EÚ, pokiaľ ide o vyjednávania agendy po roku 2015. A táto vocovská úloha mm, by mala byť príkladom, mala by sa prejaviť v jasných kompromisoch, jasných záväzkoch a v časovom harmonograme, ktorý jasne ukáže na to, a ten, že ten záväzok je tých 0,7 HND na oficiálnu rozvojovú pomoc. Tu by sme mali apelovať v tomto smere na hráčov mm, v súlade so zásadou spoločnej, zdieľanej zodpovednosti a schopnosti. Nuža ďalej, cieľ, na ktorom sa iste všetci zhodneme, to je dôležité. E, te, e, cieľ tzv. doplnkovosti, adicionality, Máme tu finančné záväzky napríklad e, v spojitosti s bojom proti klimatickým zmenám, aby teda e, takéto niečo nešlo proti našim záväzkom, ktoré sme uskutočnili v oblasti vykorenenia chudoby. Medzinárodná daňová spolupráca a podpora e, efektívnych, spravodlivých daňových systémov, ktoré budú schopné bojovať voči daňovým podvodom a únikom. Mm, v opačnom prípade sa nám nepodarí zmobilizovať si tie vlastné domáce zdroje. No a ďalej je veľmi dôležité, mm, aby sme mali dôležité kontrolné mechanizmy finančnej pomoci, aby sme mohli efektívne bojovať proti korupcii, neefektivite a aby sme mohli zabezpečiť, že peniaze skutočne dorazia do cieľa a skutočne, že prispejú k tým cieľom, na ktoré boli aj určené. Máme tu body, na ktorých sa zhodneme a ešte okrem toho si myslím, že sme mohli posilniť konsenzus v ďalších bodoch. Ja by som vám rád predstavil e, kompromisy, to sú isté bloky, ktoré sa nám podarilo vypracovať. Napríklad e, máme 20 blokov kompromisov. No a je jasné, že keď budeme mať v dispozícii viacero detajlov, mm, tak sa zídeme ako tieňovi aspoň nakrátko a potom Mm, sú tam témy ako napríklad posilnenie koherentnosti politík, myšlienka vlastníctva ownership, rozvojových procesov, inovačné spôsoby financovania, inovačné zdroje financovania a ďalej dôležitosť úlohy súkromného sektora, Mm, ďalej tu máme medzinárodnú daňovú spoluprácu, zásada doplnkovosti, kvalita štatistík a údajov, ktoré nám e, umožnia lepšie sledovania kontrola, kontrolu cieľov udržateľného rozvoja. Toto sú témy ďalšieho e, možného kompromisu. Okrem toho, vážení kolegovia, dovolte ešte, aby som tu zdôraznil jednu zásadnú vec. Potrebujeme správu, ktorá vyšle e, silné a jasné politické posolstvo a preto nesmieme podliehať e, snahe, e, aby bola tá správa čo najkompletnejšia, najrozsiahlejšia. Ja vás preto prosím o flexibilitu, o pochopenie, pokiaľ ide o niektoré aspekty môjho textu, aj keď sú vhodné, mohli by viesť k tomu, že pokiaľ by som ich tam zaradil, tak by bol môj dokument menej efektívny e, v rámci politického vyjednávania, pretože by skrátka bol pridlhý. No, teraz sa budem sústrediť Teraz sa chcem sústrediť na základné politické otázky. Chcem upozorniť na dokument, ktorý ste dostali, tzv. Zero Draft, teda verzia 0. To je verzia dokumentu z Addis Abeby Dostali ste to v rámci prípravy na konferenciu a tu je dôležité, aby niektoré z tých zásadných aspektov mojej správy, aby boli v súlade práve s týmto dokumentom, ktorý pripravujeme, aby to bolo v súlade s návrhmi, ktoré boli predložené. Teda máme politickú otázku, to je zásadné, je to oficiálna rozvojová pomoc a Cieľ je tých 0,7 HND a spôsob, e, aký sa e, neviem, spôsob, akým sa tam bude uvádzať e, verejný, súkromný sektor, ďalej spolupráca v daňovej oblasti, vytvorenie medzinárodného výboru OSN. Všetky tieto témy sú, velice, sú, sú veľmi, veľmi blízke a sú blízke témam, ktoré boli v hlavnom dokumente. Ale ak je to tak, tak musíme uznať, že diskusia, ktorá sa odohrá na rade, mm, nie je povzbudzujúca. Skôr by som povedal naopak. Dozvedeli sme sa, že mnohé členské štáty EÚ sú proti tým 0,7% HND a eh, aj keď neodmietajú tento záväzok, odmietajú minimálne časový harmonogram pre tento záväzok. Je tu aj rozpor, pokiaľ ide o zásadu zdaňovania, ktoré sa týka nadnárodných eh, podnikov a ich zisku, čo je dôležité preto, aby sme mohli zmobilizovať domáce zdroje v týchto krajinách. Ďalej sme zistili, že niektoré členské štáty pravdepodobne sa domnievajú, že konferencia v Addis Abebe e, je len nejakým prechodným momentom a že budú ďalšie do budúcna na to, aby sme príjmali rozhodnutia. Avšak tento prístup samozrejme znamená to, že sa znižujú ambície vo vzťahu k tej konferencii Addis Abebe ako som vlastne už spomenul, myslím si, že my ako EÚ musíme ďalej zohrávať úlohu lídra v tejto oblasti. Iba takto môžeme zabezpečiť úspešnosť konferencie a preto je dôležité, aby sme my ako EÚ pôsobili proaktívne. Myslím si, že je to oprávnená a primeraná požiadavka. Totiž tak sa budeme obávať záväzkov, poškodíme ciele udržateľného rozvoja, a ohrozíme vlastne celú konferenciu. Addis Abebe a vlastne hrozíme budúcnosť ďalších konferencií, ktoré sú naplánované na jeseň a ku koncu roka. Myslím tým pre konferenciu v Paríži. Takže myslím si, že je dôležité vyslať správne politické posolstvo, preto skutočne vítam iniciatívu otázok na ústne zodpovedanie. To je to, o čom budeme diskutovať a hlasovať. Budúci mesiac pôjde otázky rozvojovej pomoci a Počítam samozrejme s vašimi príspevkami na tých zasadnutiach, ktoré budeme mať. Už máme naplánované zasadnutie tieňových spravodajcov, to bude 15.4. niekedy do obeda. A pevne verím, že všetci prispieme k tomu, aby sme dosiahli správu, ktorá bude znamenať jasné a silné konštruktívne politické posolstvo. A to preto, aby EÚ mala jasný postoj, pokiaľ je financovanie rozvoja. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Najprv dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Pán, najprv pán Rubik ako tieňový spravodajca. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Chcem sa srdečne poďakovať nášmu kolegovi Pedrovi Silva Pereirovi. Myslím si, veľmi dobre popísal situáciu Takže ešte raz srdečne gratulujem. Myslím si, že tu ide celkovo o jednu z najdôležitejších tém, ktorými sa budeme musieť zaoberať do budúcnosti. V končnom dôsledku ide o to, že pokiaľ ide o tú obrovskú chudobu miliónov ľudí, ktorí nemajú žiadne prostriedky, to je vec minulosti a tu ide pre všetkým o to, ako zabezpečiť investície do vzdelávania a zamerať sa aj na odbornú prípravu a to na mieste, priamo v lokalite. Dôležité zabezpečiť spolahlivé zdroje energii, pitnú vodu. Bez týchto predpokladov miestne obyvateľstvo nemá možnosť na to, aby sa situácia zlepšila. Ďalej je dôležité zabezpečiť fungovanie právneho štátu, prozdelenie právomoci, demokratické štruktúry a myslím si, že musíme dbať na to, aby v týchto spoločnostiach rodina bola dôležitým základom pre prežitie, takže ide aj o rodinné podniky, musíme sa zameriavať a opierať o malé a stredné štruktúry, pre všetkým ide o ženy, ktoré odvádzajú výbornú prácu, pre všetkým pokiaľ ide o podnikanie, živnostnícke aktivity a preto si myslím, že je dôležité, že sme spravili tieto kroky a myslím si, že ženy, ktoré veľmi aktívne pôsobia v tejto oblasti, by sme mali vlastne zohľadniť, musí to byť centrum našich aktivít. Ide tu o spoluprácu, ale aj družstva, ktoré pôsobia v miestnej ekonomike, musíme ich podporovať, európskej v únii máme program Women Business Angels. Myslím si, že to je jeden z najdôležitejších programov, kde ženy môžu zozbierať skúsenosti, ktoré sa týkajú toho, ako vlastne si zabezpečiť napríklad financovanie v rámci tých štruktúr, ktoré sú nevyhnutné. To je základom úspechu. Musíme podporiť tento program. Potom je tu ešte program Erasmus pre mladých podnikateľov, je to výmena na úrovni malých podnikov, aby prišli k nám sa poučili, aby sme sa spolu zamýšľali, potom ide o systém mikrofinancovania, to všetko musíme podporiť, myslím si, že to je absolútne jasné. Preto tu vystáva aj ďalšia otázka, ako zabezpečiť finančnú podporu. Samozrejme, ja podporujem ten cieľ 0,7 HDD. Akurát to vystáva otázka, že ktoré z našich členských štátov môžu vôbec 0,7 v súvislosti s touto zložitou ekonomickou situáciou poskytnúť. Máme vysokú nezamestnanosť mladých ľudí, napríklad pre všetkým na juhu Európy. A preto si myslím, že je to medzinárodné úsilie a to je konec koncov cieľom OSN, aby sme spolupráci s ostatnými priemyselnými krajinami nielen tento cieľ dostali, ale ešte zle, ale aj zlepšili. Samozrejme, že je dôležité aby sa zlepšila situácia v daných krajinách, potom sú to otázky zdaňovania, daňové prostriedky. To sú všetko dôležité témy v tejto súvislosti. Vieme, že bilióny eur smerujú do offshore spoločnosti daňových rajov. Častokrát to idú do rozličných mimovládnych organizácií, ktoré sú neprehľadné. Preto v tejto súvislosti je dôležité zabezpečiť fungujúce systémy, ako napríklad daňové úrady, a bojovať proti korupcii v týchto štátoch a musia mať aj príslušnú technickú podporu, totiž to častokrát hýbajú poznatky o tom, ako to celé zorganizovať. V konečnom dôsledku ide o to, aby sa našli súkromní investori, ktorí podobne ako napríklad je to v prípade Junckerovho plánu, kde plánu, kde Európska investičná banka svoje prostriedky môže znásobiť. Moje možné využiť niečo podobné. Je to množstvo iniciatív, ktoré prichádzajú do úvahy. Mnohé z nich už sa realizujú medzinárodné nadácie, ktoré majú jasné štandardy v oblasti transparentnosti a myslím si, že je aj úlohou nášho výboru, aby sme práve teraz v roku rozvojovej politiky stanovili nové štandardy aby sme zistili, kde sa môžeme zlepšiť a myslím si, že nás spravodajca Pedro Silva Pereira nasmeruje správnym spôsobom ciele, ktoré budeme môcť podporiť. Ďakujem. Thank you very much. I Lola Sanchez. Ďakujem pekne. Teraz Lola Sanchez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. V prvom rade chcem povedať pánovi Silvovi, no ďakujeme samozrejme za prácu a úsilie. Chcem mu povedať, že ten návrh je v poriadku a dokonca prevyšuje e, oznámenie komisie. Chceme byť ambiciozni v tejto téme, najmä v následovných otázkach. Pokiaľ ide o pomoc, už e, sme si vedomi toho, že treba e, zacieliť e, túto pomoc na, na najchudobnejšie krajiny, ale nezabudeme ani na tie, ktoré majú, ktoré majú, ktoré sú, povedzme tak, priemerne rozvinuté. Chceli by sme, aby sa posilnili princípy efektívnosti, harmonizácia medzi donormi, zosúladenie sa s princípmi um, krajiny príjimateľov a najmä nám ide o transparentnosť na oboch stranách. Chceme, aby sa Eh, aby sme sa zacielili aj na vzdelávanie a zdravotníctvo. Videli sme v predchádzajúcej diskusii, ako dôležité sú tieto systémy. Eh, samozrejme, ide tu aj o limity, ktoré, majú, ktoré má pomoc. Želáme si časový harmonogram, jasný časový harmonogram na dosiahnutie cieľov, nielen pokiaľ ide o kvalitatívne hľadisko, ale aj o kvantitatívne. Uh, pretože napríklad nie, sú štúdie, ktoré hovoria, že 60 pomoci, jazanej pomoci um, uh, sú peniaze, ktoré posielame, ale ktoré sa vraca, vracia, čiže nezostáva tam. Pokiaľ ide o, um, o justičnú spravodlivosť, už to je dôležité, ale táto téma by sa mala riešiť v rámci OSN a nie na, OECD, na pôde OECD, pretože, pretože uh, Mm, OSN je podľa nás tým, tým primeraným fórom a všetci musíme o tom diskutovať. Pokiaľ ide o e, súkromný sektor, nuž e, opatrne musíme túto otázku riešiť, musíme si byť vedomí toho, že pakový efekt e, v súkromnom sektore nie je všeliekom pre rozvoj. No a nakoniec otázka dlhu. My apelujeme, aby sme sa zacielili na ľudské práva, aby boli tieto zaručené, aby toto stálo nad všetkými otázkami, aby tam boli princípy vzájomnej zodpovednosti tým, tým, medzi tým, ktorý požičiava, tým, ktorý si požičiava. Sme za viac stranný rámec reštrukturalizácie dlhov v rámci OSN a myslíme si, že otázka legitimizácie dlhov je otázkou, ktorý by sa, ktorý, ktorá by sa určite mala v rámci OSN riešiť. Čiže my by sme boli radi, keby sa tieto princípy mohli v rámci kompromisov zobraziť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ešte dvaja rečníci, najprv pán Nát, nech sa páči. Áno. Hovorilo sa v pozmeňovacích návrhoch, že, sa, e, že ide o bod K a 29 a 27. E, tých 0,7 je dôležitých, ale nie je to jediné riešenie. Ak nebudeme jasne konať, jasne konať v kontexte účinnej pomoci, nuž potom budeme e, kvázi polievať sad, ktorý nám nikdy nerozkvitne. Napríklad Nigéria je bohatá krajina, Gabon je bohatý, Angola je nesmierne bohatá krajina. Rovníková Guinea má HND podob, podobné ako Grécko či Portugalsko. Ide o krajiny, ktoré sú skorumpované, čiže nejde o otázku prostriedkov, ide o, ide o otázku problému korupcie takéto, samozrejme, akákoľvek pomoc, e, ktorá je poskytovaná niekomu, kto je skorumpovaný, skončí v švajčiarskej banke. Preto je zásadné, aby, aby sme si počas prác povedali, a tá tá práca je vynikajúca, čo sa vykonala, aby sme si aby sme si veľmi jasne povedali, pokiaľ ide o prepojenie rozvojovej pomoci a bojom proti korupcii v týchto krajinách, keď, pretože ak nie, tak to na nič nebude slúžiť. No a to ma privádza k ďalšiemu bodu ktorých by som rád zapracoval do pozmeňovacích návrhov. Problémom nie je budovanie infraštruktúry. Problém je realizovateľnosť e, takýchto infraštruktúr. Kto už cestoval v Afrike, mimo samozrejme tých oficiálnych miest, ak ste išli do tej skutočnej Afriky, tak ste videli stovky, tisícky kostier, štruktúr, ktoré sa realizovali, ktoré mali byť školami, nemocnicami a za ktoré zaplatila Európska únia. Sú to prázdne štruktúry, nie je tam nič, pretože to všetko, čo tam bolo, bolo predané, alebo to tam nikdy ani nebolo. A niekedy krajiny možno majú problém dodržať svoj záväzok, možno majú problém s kapacitou, ale e, problém je v tom, že oni to ani nepovedia pretože opätovne tu poviem to slovo korupcia. Nemá to zmysel. Európska únia je naďalej slepá a financuje projekty, stavebné projekty, ale povedzme, stavebníctvo to je os korupcie. Tam sú práve tie tam sú práve tam, tam je práve zdroj všetkej korupcie. Preto nejde o to žiadať, aby všetko fungovalo, ale aby sa odôvodnilo, prečo to nefunguje, alebo prečo nedošlo k dodávke, prečo nedošlo k vybudovaniu infraštruktúry. Všetko slúži na to, aby sa obohatili miestni oligarchovia. A to v mene spolupráce. Je to, obrovská, ob, ob, je to obrovské pokritectvo. Veď sa porozprávajte s miestnymi povedia vám, toto mala byť škola, ale e, pomohli nám Európania, ale namiesto toho, aby nám naozaj pomohli, tak obohatili týchto miestnych. Čiže ešte raz ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi. herzlichen Dank, Frau McEvans. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa chcem tiež poďakovať srdečne túto správu. Ďakujem nášmu spravodajcovi. Samozrejme sme veľmi radi, že tento finančný cieľ vo výške 0,7 HDD tu bol zapracovaný. Pán Rubik. vy ste o tomto hovorili a máte pravdu, že musíme sa pozrieť aj najprv EÚ, ako to vlastne tak je. Keď sa pozriem, aká je to u nás doma v Nemecku, ide o to, že sme zvýšili e, pomoc 800 miliónov, ale stále sme pri 0,4 No a tých 0,6% sme už mali pred 10 ročiami, ešte stále sme sa nedostali k 0,7%. Takže je dôležité byť obozretný, pokiaľ ide o krízové štáty, ale máme ešte veľa, máme veľa krajín, kde sa rozvíja ich ekonomická sila. Mňa veľmi teší ten návrh v tom zmysle, aby sa vytvorila medzinárodná inštitúcia, ktorá by napríklad sa zaoberala daňovou spoluprácou, pokiaľ ide o daňovú oblasť, aby to bolo pod gestiou OSN. Myslím si, že toto je dôležitý bod, lebo je skutočne pravdou, že pokiaľ ide o dane, je dôležité ich zaplatiť. Keď dochádza k nejakej produkcii a realizácii ziskov, je dôležité zaplatiť dane. Musíme takto podporiť daňové systémy a preto je dôležité predchádzať obchádzaniu daňovej povinnosti, takže ak ide o tieto veci, ktoré sa týkajú daní a daňovej spolupráce, pozmeňujúce návrhy by som zhrnula do určitých blokov. V tejto súvislosti tu mám určité veci, ktoré by som bola rada, aby sa zapracovali do správy. Napríklad, pokiaľ ide o tie daňové systémy, áno, tým je určite zapodievať, musí byť spravodlivé, pokiaľ ide o úlohu EÚ, a pokiaľ ide o rámec v rámci EÚ, musíme sa zamerať na to, ako vlastne pristupovať k daňovým hrajom a myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že tu nám majú e, svoju, svoje povinnosti viacerí aktéry, takže sú tu určité situácie, ktoré sa musia zmeniť. Pokiaľ Ide o európske štáty, mnohé majú e, dohody e, v daňovej oblasti, veľké koncerny častokrát majú daňové úlavy, takže to sú veci, ktorými je dôležité sa podievať. Myslím si, že tu je dôležité posilniť daňové systémy lokálne v tých krajinách. To, čo je dôležité zdôrazniť, je obrovská finančná strata pre rozové krajiny, ktorá vzniká nelegálnymi finančnými tokmi. Je to štúdia Eurostatu, ktorá sa týka toho, že pokiaľ ide o tie straty, ktoré súvisia s nelegálnymi finančnými a daňovými tokmi, sú dvakrát vyššie ako objem peňazí, ktoré od začiatku globálneho financovania stále chýbajú, takže dvakrát viac peňazí sa stráca nelegálnymi finančnými tokmi, ako vôbec sme schopní poskytovať týmto krajinám. Takže to sú veci, ktoré musíme zohľadniť. No a potom ešte poďme k súkromnému sektoru. Pán Rubik, vy to vidíte ako určitú šancu. Ja tu vidím aj istú mieru rizika. Totižto je dôležité sa zamerať na verejné záujmy, preto pokiaľ je súkromný sektor je dôležité poskytnúť určité pravidlá, usmernenia, ako hovorila Sanchez, nie, Sanchez, Sanchez nie je to zázračné riešenie, ale je dôležité tu mať eh, pravidlá corporate social responsibility. Takýmto spôsobom, možno aj dobrým spôsobom zapojiť súkromný sektor. Je dôležité, aby tieto pravidlá existovali a musí sa spomenúť práve. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dám slovo spravodajcovi. Pán Giacomo z DigiDevko, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať nášmu spravodajcovi za výbornú správu. ktorá je veľmi blízka mysleniu komisie, myslím si, že aj samotný spravodajca to zdôraznil. Áno, táto diskusia je načasovaná veľmi dobre, lebo totiž to, čo skoro sa začne diskusie o tom Zero Draft, ktorý sa dal dispozícii, takže ide o to, ako vyslať silný signál, to je to, o čom hovoril spravodajca, Myslím si, že to načasovanie dobré z toho hľadiska, lebo na úrovni EU sa začína diskusia, ktorá sa opiera o oznámenie komisie z 5. februára s tým, že sa majú do konca mája prijať závery rady, pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú agendu. Zároveň by som chcel zdôrazniť to, ako je dôležité v týchto oblastiach mať komplexný prístup. Takže v zásade tu ide o tri veľké podujatia v priebehu tohoto roku. V júli to bude v Addis Abeba, potom v septembrový summit, pokiaľ ide o aktivity po roku 2015 a potom pôjde konferenciu v Paríži o klimatických zmenách na konci roka. Takže je tu jasné prepojenie medzi týmito podujatiami a úspech z Addis Abeby bude mať vplyv aj na ďalšie podujatia. Takže je dôležité sa na to pozerať holisticky, zamerať sa na to, čo potrebujeme, ako sú tu prostriedky, pokiaľ ide o celú implementáciu agendy po roku 2015, vrátanie tém týkajúce sa klímy. Zároveň je dôležité, aby sme sa na to pozerali komplexne. Ja si totiž myslím, že myslím si, že je tu také vnímanie, že neexistuje žiadne jednoduché riešenie. To znamená, že musíme ísť tak, postupovať tak, že sa budeme zaoberať na mnohé oblasti mobilizácia, úlo, úloha súkromného sektora, daňové otázky sú veľmi dôležité, e, e, efektívnosť pomoci, otázka dobrého riadenia, správanie vecí verejných, sú všetko dôležité veci, potom tých 0,7. O tom už vlastne začala diskusiu na úrovni EÚ, na politickej úrovni, s cieľom, aby sa dosiahla zhoda do mája aspoň pevne veríme, pokiaľ ide o tieto dôležité témy. Myslím si, že je jasné pre Európsku komisiu, že ten záväzok 0,7% je veľmi dôležitý z hľadiska vyslania pozitívneho silného signála, signálu, pokiaľ ide o úspech Addis Abeby. Ešte by som na záver chcel povedať a chcem zdôrazniť to, že je dôležité, aby sme nezabúdali na skutočne efektívny mechanizmus monitoringu a revíziu Myslím si, že je to veľmi ambiciozná agenda, komplexná a podarí sa to zrezať iba vtedy, ak skutočne prispiejeme aj k systému monitoringu, ktorý vytvoríme. Ďakujem pekne. Okay, I give the floor back to the rapporteur. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo na spravodajca. Obrigado, prezident. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Dovolte, aby som ešte zareagoval na záver. Chcem sa poďakovať za skutočne priateľské slova kolegyň kolegov, ako zo strany komisie, pokiaľ ide môj návrh správy. Chcem sa poďakovať aj za príspevky, ktoré sa spomenuli v rámci diskusie. Všetko, čo sa skonštatovalo, v zásade potvrdzuje moje stanovisko, že pokiaľ ide o tento výbor a tento parlament, máme tu skutočne široký konsenzus. A to sa týka aj tých najzložitejších otázok, ako aj tých otázok, ktoré možno nie sú až také komplikované. Celkovo, pokiaľ ide o to, čo sme si tu dnes vypočuli, je myslím si, že jasné, že tých 0,7% HDD, to je myslím si, že vec, na ktorej sa zhodneme všetci. No a potom niektoré daňové aspekty týkajúce sa daňovej spravodlivosti a spolupráci. To je vlastne vec, ktorú spomenuli takmer všetci. No a potom otázka dobrého riadenia, alebo sociálne práva, práva na vzdelávanie, práva žien a tak ďalej. To sú tiež témy, o ktorých sa hovorilo. Takže myslím si, že určite je možné vychádzať z týchto tém, vypracovať správu, kde by Európsky parlament mohol zaujať jasné stanovisko. Potom existujú ešte niektoré ďalšie témy, kde možno bude nevyhnutné prejaviť vyššiu mieru fantázie, aby sa podarilo nájsť určité formulácie, ktoré by dokázali podporiť mnohí. Isté je dôležité pre všetkých to, aby súkromný sektor zabezpečil isté príspevky. Musíme si uvedomiť, že súkromný sektor má tiež svoje ciele. Tu ide o také problémy ako napríklad e, zadlženie verejného sektoru, potom tu ide o multilaterálny rámec, ktorý sa týka e, verej, zadlženia verejného sektoru. Tu sú určité obmedzenia, o tom sa už hovorilo, takže to sú tiež určité prvky, ktoré sa musia vyriešiť a samozrejme bolo by dobré, keď sme v tejto oblasti dosiahli konsenzus. Ako hovoril teda kolega Nát, Samozrejme, e, otázka riadenia a boja proti korupcii, to sú dôležité témy, nie je to súčasťou mojej správy, ale možno sa podarí nájsť určité formulácie, s ktorým budú všetci spokojní. Celkovo si myslím, že určite sa im podarí vypracovať správu, ktorá bude znamenať dodatočný prospech v oblasti politiky, ako aj rokovaní. A ktorá možno povedie k tomu, že sa ďalej bude rozvieť pozícia EÚ. Keď to tak bude, tak táto správa bude skutočne prospešná, aspoň teda verím, nielen z toho hľadiska, že potom parlament sa bude podielať na procese rozhodovania Európskej inštitúcie, ale predovšetkým ide o to, ako vlastne posilniť rozvoj politiku z globálneho hľadiska. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte chcem pripomenúť, že budeme hlasovať 20. apríla a náš spravodajca pr- bude pracovať na kompromisoch vo k tomu hlasovaniu, aby to bolo jasné, aby sme vyslali jasné signály pre zvyšok sveta. Ďakujem pekne za spoluprácu, ďakujem pekne našom personálu, odvedli ste veľkú prácu, aby to boli jasné pozície, aby to mohlo ísť na plénom. Dobre, takže myslím si, že môžeme teraz pristúpiť k bodu číslo 9 a slovo dostane pani Susan Malón deje. Nech sa páči. Myslím si, že najlepšie, keď vieme, kto vlastne hovorí, kde sa ukážete, kde ste. No a vy vediete jednotku na Digi Eco a budete hovoriť o vplyvoch, e, vplyve cyklónu Pamna Vanuatu. Vieme, že pred dvomi týždňami došlo k hroznému cyklónu, ktorý zasiahol túto komunitu a tisícky ľudí sa to dotklo, vlastne polovicu obyvateľstva boli sme informovaní, že do istej miery sa zlepšila situácia v posledných dňoch. No a bolo by dobre mať stručnú výmenu názorov, aby sme vedeli, čo sa udialo, aký je príspevok EÚ, ako sa to celé vyvíja. Takže neviem, či som vaše meno vyslovila správne. Ste pani Malo, takže nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair, and thank you very much to, to the DEVE Committee for having invited the Commission to make this presentation. Ďakujem, že ste vyzvali komisiu, uh, aby vykonala túto prezentáciu v reakcii na cyklon PEM, ako už bolo poukázané, 13. marca, len pred niekoľkými týždňami, e, tropický cyklon PAM e e, v Inalanuatu bol jedným z najdevastujúcejších a najsilnejších cyklónov v histórii, ktorý bol zaznamenaný a dosiahol kategóriu 5, čo je ekvivalent ako 250, viac ako 250 tisíc, um, rýchlosť vetra 250 tisíc km za hodinu. 250 km za hodinu. Ako už eh, povedala pani predsednička, viac ako dve tretiny obyvateľstva banuatu boli, bolo postihnutých, čo z relatívneho hľadiska je veľa. Z absolútneho hľadiska hovoríme o 160 tisíc eh, ľuďoch, ale dve tretiny obyvateľstva postihnutých je veľká záťaž, veľké bremeno pre akúkoľvek krajinu. Devastácia, ktorú spôsobil tento cyklón, eh, urobila veľké škody na infraštruktúre, takisto eh, na obydlia a domy, prerušenie služieb, ako napríklad zdravotné služby, dodávka vody, dodávka elektriny, telekomunikačné služby boli prerušené, Takisto vznikli veľké škody na oblasť polnohospodárstva a rybolovu, čo je samozrejme znepokojujúce, pretože toto predstavuje hlavnú e, ekonomickú aktivitu pre prevažnú časť obyvateľstva a samozrejme to má obrovský dopad z krátkodobého, zo strednodobého a dlhodobého hľadiska prežitia postihnutého obyvateľstva. Avšak chcem poukázať aj na to, že cyklón PEM nielen e, urobil veľké škody v Banuatu, ale mal dopad aj na ostrovy v tej oblasti ako Solomonské, ostro, ostrovy, ktoré e, nepostihli tak tie vetry, ale skôr povodne, ktoré e, boli dôsledkom systému tropických cyklónov. Takisto došlo k prerušeniu dostupnosti pitnej vody a potravy. Ako viete, Európska únia veľmi rýchlo zareagovala, preukázala solidaritu s dotknutými s dotknutou populáciou. Iba krátky čas potom bola e, vyčlenená suma alebo bola avizovaná suma jednej miliardy eur. Takisto dvaja humanitárni experti boli vyslaní komisiou, aby E, urobili posúdenie potrieb e, a spojili sa s vládzami, ale ako aj e, medzinárodnými pomocnými organizáciami priamo na, na, na zemi. Takisto došlo ku koordinácii medzi ECO, DEVCO a EEAS, tak v Bruseli, ako aj priamo v teréne, pretože vzhľadom na dopad cyklónu PEM je dôležité pokryť nielen bezprostredné potreby, ale predovšetkým usilovať sa um, o rezistenciu a prežitie e, obyvateľstva, takže je veľmi dôležitá spolupráca medzi týmito dvoma stranami. Napriek závažným dopadom a e, mierou zničenia, ktorú spôsobil tento cyklón, ľudské potreby nie sú e, také výrazné, ako by sa dalo očakávať a ako to bolo za iných kríz, e, toto je v súvislosti s obmedzeným počtom alebo s nízkym obyvateľstvom, e, ktoré žije na postihnutých ostrovoch, ale takisto je to v súvislosti so skutočnosťou, že e, boli prijaté a vykonané príslušné opatrenia, ktoré zmiernili dopad krízy. Čiže ešte raz, cyklon PEM veľmi jasne poukázal a veľmi nahlas poukázal na to, že Eh, redukcia rizika eh, eh, katastrof je efektívna a pomáha pri zachraňovaní životov. Počet obetí bol 11 čo je vysoké, alebo našťastie nie až také vysoké, ako by sa dalo obávať vzhľadom na jeho silu. zmierňovanie rizika katastrof a dôležitosť tohto bola zdôraznená e, v rámci, ktorý bol prijatý a takisto to vyplynulo z rôznych regionálnych konsultácií, ktoré viedli e, k regionálnemu samitu za Áziu ako aj za Európu. E, v oblasti Pacifiku DG ECO od roku 2009 investuje do programov na reakciu na katastrofy, pretože e, táto oblasť je, e, tu sa veľmi často dejú e, takéto prírodné katastrofy. 8,9 miliónov eur bolo investovaných do redukcie rizika katastrof a bolo veľmi povzbudzujúce vidieť, že sme sa stretli s veľmi konkrétnym dôkazom efektívnosti týchto opatrení, pretože systémy, ktoré boli podporované, vďaka humanitárnej e, pomoci a humanitárnym opatreniam v minulosti tieto fungovali, osvedčili sa a videli sme, ako sa organizovali evakuácie a videli sme, ako sa evakuovalo ešte pred predchádzajúcim cyklom, takže to pomohlo zmierniť straty životov v danej oblasti. Pokiaľ ide o humanitárnu reakciu, 24. marca systém OSN spustil Eh, akciu vo výške 29,9 milióna eur. Eh, toto malo veľkú medzinárodnú reakciu, pretože eh, to vyzbieralo 18 miliónov dolárov, čo sú veľmi vysoké, čo veľmi vysoká suma. Na jednej strane je tu koordinácia, na druhej strane logistika. Čo sa týka koordinácie, je tu výrazný počet medzinárodných pracovníkov, e, ktorí boli e, zaslaní do Inuatu a takisto e, došlo k veľkým objemom bola tu poskytnutá ďalšia pomoc a takisto bola zabezpečená koordinácia. Druhá veľká výzva, ako si viete predstaviť, e, bola logistika Manuatu. Pozostáva z 82 ostrovov. Mnohé z nich e, nemajú pristávacie plochy pre lietadlá alebo ani e, prístavy pre lode, čiže bola to veľká výzva z hľadiska logistiky. Eh, humanitárna odozva eh, komisie sa teda zameriavala iba na oblasti eh, núdzovej potreby, ktoré neboli v plnej miere pokryté, alebo ktoré by neboli bývali pokryté inak. Takže išlo tu o núdzové zriadenie telekomunikácie s tými vonkajšími ostrovmi. Mm, takisto sa, sme pomohli zabezpečiť pitnú vodu a takisto podporujeme techniky na zlepšenie E, obydlí a tu ide najmä o zlepšenie odolnosti. Sú to techniky, ktoré sú nákladovo nízke, e, veľmi e, dobre sa dajú pripravovať tieto útočištia, obydlia. A dá sa to využívať aj pri opakujúcich sa katastrofách cyklon sa nedotkol len Manuatu, ale takisto prispievame aj k Medzinárodnej federácii Červená, Červeného kríža a príslušných organizácií a poskytujeme základnú, základnú pomoc v Kilibatu a Salomonských ostrovoch. Okrem toho, naďalej klademe dôraz na zmierňovanie rizika katastrof v pacifickej oblasti, v oblasti Tichomoria, v tejto oblasti v roku 2015 bola e, vyčlenená suma, financujú sa tri projekty na pomoc e, odol, e, budovania odolnosti a posilňovania pripravenosti. Najväčší projekt je implementovaný v Banuatu, kde konsolidujeme výsledky predchádzajúcich aktivít v tejto oblasti a cieľom je ďalej posilňovať kapacity pre pripravenosť a reakciu na katastrofy na lokálnej, provinčnej, ako aj národnej úrovni a takisto je potrebné zvýšiť povedomie e, u obyvateľstva, pokiaľ ide o reakcie a pripravenosť na, pri, pre prípad katastrof, pre núdzové prípady, pretože e, je tu ešte, ešte väčšia e, plodná pôda pre takéto, aktivity, pre takéto aktivity. Potom sú tu dva projekty, e, ktoré pokrývajú Manuatu a ďalšie tichomorské ostrovy Fiči a Manuatu. a tu sa poskytuje e, pomoc pre vidiecké oblasti, e, polhospodárske techniky, na, ktoré by mali byť odolnejšie voči katastrofám. Druhá oblasť sa Uh, orientuje na iniciatívy znižovania rizika uh, v oblasti uh, školenia, to je príprava nových generácií na rezistenciu voči katastrofám. Toto sa realizuje v Fiči, na Salamúských ostrovoch a Vanuatu. Humanitárne pomoci sú, humanitárna pomoc je v podstate pokrytá, ale dôležité je e, posilňovať odolnosť e, e, tých e, najzraniteľnejších a takisto je treba poskytnúť e, prostriedky na rekonštrukciu, e, čo budú výrazné prostriedky. A tým, pani predsednička, ak dovolíte, by som chcela požiadať kolegu od z DigiDevco, aby poskytla doplňujúce informácie o aktivitách na, v oblasti rozvoja. Áno, ďakujem veľmi pekne. Máme tu pána Jonkersa z DG Devko, ktorý by chcel doplniť niekoľko slov o opatrení ohľadom budúcnosti a potom dám slovo ďalšej rečničke. Nech sa páči. Ďakujem, že ste nám poskytli túto príležitosť. Budem stručnejší, pretože naša práca je ešte neukončená, ale chcem povedať, že sme boli e, schopní odštartovať posthumanitárnu fázu bezprostredne. Nie je to otázka čakania, e, kým sa ukončí humanitárna e, časť, aby sa začala pomoc, pokiaľ ide o rehabilitáciu a rozvoj toto bolo zabezpečené vďaka našej bezprostrednej prítomnosti priamo na mieste. Jeden z kolegov tam bol mm, hneď na mieste. Ako viete, nemáme delegáciu v Vanuatu, je to delegácia v Honiara e, na Salomonských ostrovoch, ktorá je zodpovedná za Vanuatu. Jeden z našich kolegov bol vo Vanuatu, keď e, zasiahol tento cyklón a bol tam e, počas prvých 8-9 dní po tomto cyklóne, čiže naozaj mohol e, začať e, pôsobiť už na začiatku. Boli mobilizovaní dvaja kolegovia z Bankoku, ktorí prišli za dva dní, čiže už od samého začiatku bolo možné veľmi úzko spolupracovať medzi ECO a DEVCO. Takže Odvtedy sme tam boli prítomní a budeme tam prítomní až do konca apríla minimálne. Prečo? Pretože samozrejme je veľmi dôležité, aby nad rámec humanitárnej pomoci, ako povedal kolega, e, by sme začali pripravovať e, e, podporné kroky a pod pomáhať vládám pri krokoch, ktoré by pomohli obyvateľstvu vrátiť sa do normálneho života. Čiže prvá vec, ktorú sme urobili, že sme požiadali vládu, aby zabezpečila, že všetko bude skoordinované. Je tu veľa dobrej vôle zo strany medzinárodnej komunity bezprostredne po, takomto, po takejto katastrofe, ale ide dôvod, aby je, je potrebovná disciplína pre medzinárodné spoločenstvo, aby sa tá e, podpora zlúčila a aby to bolo čo najefektívnejšie. A toto nie je vždy ľahká úloha. E, mali sme trochu viac času toto zabezpečiť pre e, posthumanitárnu pomoc, pretože bezprostredná humanitárna pomoc e, e, sa mm, dovezie do krajiny a tá sa ľahko koordinuje, ale mám dobre správy, pretože sme diskutovali s našimi partnermi zo so Svetovou bankou a OSN a máme e, tzv. Post-Disaster Needs Assessment Toolbox, ktorý môžeme zmobilizovať veľmi rýchlo, ktorý posúdi potreby a rizika a bol implementovaný tento súbor nástrojov a navrhujeme vláde, že keby potrebovali podporu e, e, na pomoc e, tohto posúdenia potrieb aj na rámec humanitárnej fázy, tak sa to dá využiť. Dostali sme dnes oficiálny list od vlády, že chce využiť tento súbor nástrojov, čiže Európska únia spoločne so Svetovou bankou a OSN, my všetci budeme koordinovať toto posúdenie a vyhodnotenie potrieb. E, bude to prebiehať do konca apríla aj v dôsledku komplexnosti geografického prostredia Niekoľko veľkých ostrovov bolo postihnutých, čiže najprv potrebujeme zmapovať e, potreby, to si vyžadá čas. Je tu niekoľko e, postihnutých oblastí, my sa budeme do toho zapájať a v podstate už e, sa odsúhlasilo, že Európska únia sa zapojí do takého klastru, ktorý súvisí s rybolovom, spolohospodárským rozvojom a s rozvojom vidieka. Prečo práve táto oblasť? Pretože náš nový sektor, je e, rozvoj vidieka a polnohospodárstvo. Čiže máme vynikajúcu príležitosť práve teraz tým, že sa zapojíme a pomôžeme vládam, aby identifikovali potreby v oblasti polnohospodárstva a rozvoja vidieka, aby zabezpečili, že naše zdroje e, v národných e, programoch medzi súčasnosťou a 2020 budú nápravocné, budú nápomocné pre vlády pri e, riešení situácie po cyklóne a Ide tu o to, aby sa pomohlo farmárom eh, zotaviť sa z týchto dopadov. Potom, čo takisto robíme, je, že sa zameriavame na portfólio zásahov. Vo Vanuatu máme jedinečnú príležitosť a to, že máme operáciu na podporu eh, rozpočtu. Niekoľko týždňov pred zásahom cyklónu sme vykonali prvú platbu eh, tranže 3,1 milióna eur v rámci tohto programu pre podporu rozpočtu. Je to náhoda, ale je to naozaj veľmi šťastná náhoda, pretože vláda potrebuje zdroje práve teraz, aby e, riešila situáciu po tejto katastrofe. E, my sme preskúmali možnosť e, zvýšenia sumy podpory z 11. rezervy EDF. Prečo? pretože následne na katastrofu a v rámci rekonštrukčných úsilí, predovšetkým, e, ktoré sa týkajú rehabilitácie a rozvoja, e, tu zmobilizujeme, tu sme schopní zmobilizovať rozpočty vlád. Keďže e, máme program na podporu rozpočtu, tak ideme zvýšiť e, rozpočet a poskytneme vám trošku viac fiskálneho priestoru v vašom rozpočte, e, čo vám umožní zmobilizovať vaše inštitúcie, vaše zdroje a tak ďalej v roku 2015 a 2016. Na to sa teraz zameriavame a posúdenie potrieb po katastrofe nám umožní urobiť toto rozhodnutie. Medzičasom e, sme sa zamerali aj na regionálne programy, tu boli urobené niektoré odvolávky, do akej miery sme schopní zmobilizovať zdroje e, z týchto e, zdrojov a pomôcť e, krajine, aby riešila tieto problémy. Toto je, myslím, že to najdôležitejšie, čo chcem práve povedať. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pána Grada Salma, ktorý bol na globálnej konferencii a potom Maria Hojbruk. Ďakujem veľmi pekne. Sme povďační zástupkyni ECHO aj zástupcovi DEVKO za informácie, ktoré nám poskytli k, informácii, e, k situácii na Vanuatu a ostrovoch, e, ktoré sú okolo. Mm, pokiaľ ide o tú odpoveď, reakciu medzinárodného spoločenstva, najmä EÚ. Pani Malam už povedala, že ide o, obrovský, ide o cyklon na najvyššej možnej úrovni. Všetky prírodné katastrofy, ktoré sa dejú, sú na tej najvyššej úrovni, akú sme kedy doteraz poznali. Je to, je to nová klimatická situácia, nová geologická situácia. To poukazuje na to, že v nadchádzajúcich rokoch budeme musieť vedieť naozaj intenzívne reagovať na prírodné katastrofy. Po druhé som chcel mm, poukázať na to, že by sme mali byť spokojní e, s informáciami, ktoré boli poskytnuté v súvislosti so znižovaním škôd či už pokiaľ ide o ľudské životy alebo materiálne škody. Myslíme si, že pokiaľ ide o prípravu na e, takéto situácie, musíme potvrdiť, že preventívne kroky majú pozitívne výsledky došlo, došlo k materiálnym škodám, došlo k, došlo k úmrtiam a tie škody boli nižšie, než by boli bývali v prípade, ak by neexistovali žiadne preventívne kroky. Chcem oceniť okamžitú reakciu Európskej únie. V tomto prípade pán Salar a ja sám sme v tom momente boli na Sandaj, boli sme účastníkmi medzinárodnej konferencie o znižovaní rizik a môžeme potvrdiť naozaj, ako orgány EÚ, ktoré boli na mieste prítomné od pani Georgievy, um, komisára Stylianidesa, pána Sorensena. Všetci veľmi rýchlo zareagovali a snažili sa riešiť situáciu na Vanuatu. Pred prezident Vanuatu bol takisto účastníkom tejto medzinárodnej konferencie. Konali sme na niekoľkých v rámci niekoľkých oblastiach. Poskytovanie vody, strategické oblasti. Ale EFKO aj DEFKO hovorili o koordinačných problémoch, ktoré sa zvyčajne vyskytnú pri týchto typoch situácie, ktoré treba časom potom riešiť. Je potrebné pokračovať v podpore v podpore reakcií na konkrétne nešťastia, ale treba ďalej podporovať aj rekonštrukciu ostrovov Nuža. na zakl- to, na, to práve na základe toho, čo tu bolo povedané. Hovorilo sa o regionálnych programoch, ktoré by mohli napomôcť tejto situácii. Hovorilo sa po druhé o e, posilnení rozpočtovej potreby, aby vláda Vanuatu e, v roku 2015 a 2016 mohli využiť tieto opatrenia, pretože v, zmysle, v súlade s údajmi, ktoré máme v rukách, 75 tisíc ľudí e, sú ešte ohrození, nemajú k dispozícii základné potreby, nie, sú, nie sú naplnené základné potreby, napríklad voda, prístrešok, e, deti nechodia do školy, sú problémy s komunikáciou, pokiaľ ide o vonkajšie ostrovy. Čiže sú problémy tohto charakteru a e, Červený kríž nám hovoril, nám hovorí, že treba neustále eh, pri, treba neustále presadzovať tieto opatrenia. Netreba, netreba polavovať eh, v týchto krokoch. Ja som ešte chcel uviezť, že dohoda, ktorá bola uzatvorená v Sendai, mm, sa odvíja v štyroch líniách. V tomto prípade máme tú nešťastnú mm, príležitosť na to, aby sme pochopili, aká je mechanika nešťastia, máme príležitosť eh, podporiť riadenie, krízové riadenie v takýchto prípadoch. Mm, boli sme svedkami toho, že ako, ako sa to všetko odohrávalo. Um, nezabúdajme na zvyšovanie právomocí lokálnych lídrov, asociácií, na, asociácií v teréne. Toto všetko je veľmi dôležité na to, aby sa aby reakcia na prírodné katastrofy tohto typu bola primeraná. Investície, investície do udržateľnosti a zvyšovanie kapacity reagovať, rekonštrukcia, revitalizácia, to sú všetko veľmi dôležité body. Ešte jeden bod, o ktorom sa diskutovalo v Sendai, to všetko súvisí aj s predchádzajúcim bodom. Možno, že ešte bude príležitosť, aby sme sa tomu išli viac venovať. Nie je tu kolega Sino Pereira, ale nemali by sme odpájať humanitárnu pomoc od rozvoja. Čiže nevnímajme to ako dva oddelené aspekty. Snažme sa prepojiť oba tieto aspekty z finančnej perspektívy. V Sendai nepadlo rozhodnutie ohľadne financovania, ale apelovali sme na to, aby sa v Addis ABB financovanie, ktoré sa týka humanitárnej pomoci, e, zakomponovala do, do, do diskusie. A týmto končím. Ďakujem ešte raz za poskytnuté informácie. E, Gratulujem obom stranám a ďakujem za to, že pripravili vopred, že sa pripravili na takúto situáciu a ďakujeme aj za to, že keď situácia vznikla, tak naozaj rýchlo reagovali. Ďakujeme pani Maria Holbruga, pán Zala. Máme tu generálneho riaditeľa k ďalšiemu bodu, takže poprosím vás, aby ste sa vyjadrili čo najstrušnejšie. Maria, nech sa ti páči. Ďakujem pekne, iba stručne, mnohé veci sa už čas spomenuli. Čo ja som si všimla, tieto súvislosti sa týka toho, že opätovne bola problémom koordinácia. Myslím si, že to je niečo, čo by sa v zásade malo na novo premyslieť, ako by sa dalo zabezpečiť lepším spôsobom. Dôležité je zistiť, kde sú problémy. Častokrát sa spomína práve táto koordináciu, že je problematická. Hovorili ste o civilnej ochrane, o tejto problematike. To znamená, že to bude veľká úloha do budúcnosti. A to všetkým musíme rátať s tým, že ako sa budú, bude meniť klíma, bude rásť počet takýchto katastrof. Takže obnova krajiny musí byť prepojená s civilnou ochranou. Vravili ste o tom, že ľudia nemajú k dispozícii svoje domy, byty, ktoré sú zničené, takže je dôležité, keď sa tam niečo postaví, aby to bolo odolnejšie ako minulosť. To bolo všetko. Ďakujem. Thank, thank, thank. Ďakujem. Pán Saloj, nech sa páči, vy ste boli v Sendai. Ďakujem pekne, ja som tam bol spolu s kolegom Pereirom, a ktorý výstečne popísal výsledky konferencie a Tragické bolo to, že práve v týchto dňoch potom prišiel, prišla tá, tá katastrofa, tropický cyklón. No a pokiaľ ide o to, čo sa skonštatovalo, myslím si, že je dôležité to, o to obohatiť diskusie. Takže nedel len otázku klimatických zmien a investícií, a ako zabezpečiť e, rozvojové ciele. Myslím si, že civilná ochrana musí byť dôležitou súčasťou rozvojovej stratégie, takže v Sendai sa položili dobré základy. Pokiaľ ide o to, čo sa hovorilo v Sendai, sa týka toho, že predovšetkým je dôležité, aby zástupcovia lokálnej a regionálnej úrovne totiž sa stiažovali v tom zmysle, že pokiaľ ide o ich vlády a pokiaľ ide o civilnú ochranu, tak nemôžu sa spolahnúť na svoje vlády. Takže je dôležité, aby sa vytvorila širšia základňa, aby tu boli rozličné formy spolupráce aj v oblasti občianskej spoločnosti. To znamená, že lokálna a regionálna úroveň musí byť informovaná, aby sa mohli pripraviť na prípadné katastrofy, ak už nastanú, aby odstraňovali e, jednotlivé škody. Takže to je otázka tej koordinácie. Pokiaľ ide o samotné Vanuatu, tak v poslednej dobe som videl informácie o tom, že najzásadnejší problém, a v zásade mi to potvrdili aj zástupcovia ESVČ, ako aj komisie, je práve prístup k vode. To nebol ten cyklón ako taký, ten zanechal dostatok škôd. To je áno, obrovský problém, ale jednoducho to, že slaná voda sa dostala do zdrojov pitnej vody, to je obrovský problém a preto prístup k vode je veľmi zložitý, pre všetkým v odlahlých oblastiach ostrova a je dôležité si uvedomiť, že niektoré oblasti budú ťažko obyvateľné, preto ľudia sa stiahujú smerom hlavného mestu, hlavnému ostrovu. Pokiaľ ide o obnovu, tak tá bude musieť zahrňať aj to, a aby sa upravili a sanovali polnohospodárske plochy, to bude veľmi náročné a drahé. V Japonsku sme videli, aké to bolo náročné ako následok e, tsunami je dôležité, aby sa potom upravila situácia tak, aby ostroje boli obyvateľné a mohla sa tam realizovať aj výroba. Pokiaľ ide o moje otázky na SVČ a komisiu, áno, je dobre, že ste rýchlo reagovali, poskytli prostriedky, aj to, že tam boli experti k dispozícii, to je výborné. Akurát to istá otázka, že či vláda Vanuatu vôbec E, je pripravená, že ak sú nejaké finančné prostriedky, to je dobré, ale či to vedia pretaviť do nejakých konkrétnych opatrení ako pomoc lokálnemu obyvateľstvu, e, žiaľ, pokiaľ ide o samotné správy a informácie, tak pokiaľ sme videli, aká vlastne vyzerá akutná pomoc, odstraňovanie škôd, to je veľmi problematické, ako sa k tomu pristupuje. No a ide o to, aby sa neopakovalo to, čo sa stalo v Haiti v podstatne väčšom rozsahu, síce, že tam boli finančné toky, ale potom pokiaľ ide o situáciu po e, tej živelnej katastrofe, situácia sa nezlepšila, takže vystáva otázka, kde ostali vlastne tie peniaze. Okay, madame. Ďakujem. Jedna minútka. Poprosím našu, našho hostia. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o tieto komentáre, ktoré sa týkajú civilnej ochrany. Áno, musím s tým plne súhlasiť, ako vlastne to bolo aj spomenuté. Budúcnosť nie je ružová, to vôbec nie, pokiaľ ide o vplyvy klimatických zmien a iste budeme musieť rátať s tým, že bude viac živelných katastrof. Preto v zásade dáva zmysel to, aby sme investovali do civilnej ochrany, a aby sme konečne pochopili, že pokiaľ ide o civilnú ochranu, je to vec, ktorá sa týka každého, tak ako to bolo skonštatované. To, tu nie je len to, že je to úloha pre vlády, je to vec, ktorá sa týka pre všetkým lokálnej a regionálnej úrovni, tam, kde je dôležité vybudovať kapacity. A to vyplynulo vlastne zo Sendai, ako aj z tých prípravných konzultácií, ktoré sa týkajú Svetového humanitárneho samitu, toto silné zameranie na kapacity, miestne kapacity a zapojenie iných zainteresovaných subjektov ako zapojenie aj súkromného sektoru. Je dôležité, aby sme všetci na tom spoločne pracovali z humanitárnej strany. Áno, ale pokiaľ ide o stranu rozvoja pomoci, to je tiež veľmi dôležité. Tu ide vlastne o také veci ako zapojenie do politik a širších opatrení, a tam je to veľmi dôležité, aby sa to celé podarilo zrealizovať a presadilo sa to. Pokiaľ ide o otázku kapacity vlády Vanuatu, ja by som nechcela porovnávať Vanuatu a Haiti, to nie, pre všetkým, pokiaľ ide o to, aké, aká bola spolupráca s samotnými vládami, a keďže aj ten rozsah tej katastrofy nie je porovnateľný, Žiaľ sa ukázalo, že v mnohých prípadoch koordinácia e, bola častokrát problémom. všetkým, pokiaľ ide o taký štát ako Vanuatu, kde neexistuje vlastne nejaká tradícia veľkých katastrof a veľkej humanitárnej pomoci, na globálnej úrovni, pokiaľ ide o konečné mechanizmy OSN, keď to vlastne mm, nefunguje, lebo Vanuatu nemá takéto tradície, áno, s tým sa musí rátať, pokiaľ ide o humanitárnu kanceláriu OSN, OČA, tam je ochota spolupracovať s vanuackou vládou a to preto, aby sa podporili, pokiaľ ide o budovanie kapacít a podporiť oblasti koordinácie. Ďakujem. Okay, thank you. So... Ďakujem veľmi pekne. Prepašte, že e, som vás požiadala o stručnosť, ale uh, Mm, trošičku máme nabitý program. Ďakujem veľmi pekne. Mali by sme sledovať, čo sa deje a e, samozrejme o pár mesiacov e, sa k tomu vrátime a Ďakujem veľmi pekne. Uzatvorím tento bod. Veľmi rýchlo pôjdeme k ďalšiemu bodu, poslednému bodu nášho rokovania. Počkáme minútku na pána generálneho riaditeľa a budeme pokračovať. Okay, colleagues, we now moving... Ďakujem veľmi pekne posledný bod nášho rokovania. Prepačte, ja sa ospravedlňujem pánovi generálnemu rediteľovi, že sme ho nechali čakať. Trošku sa predložila naša diskusia k ebole a viem, že na tom aj vy pracujete konkrétne na tejto téme. Naša diskusia, keď to bola intenzívna a vy ste medzi nás dnes prišli, aby ste pohovorili o rozpočtovej podpore. E, vieme, že je to trošku iné než e, rozvojová pomoc, ktorá sa týka projektov, ktorá je napojená na projekty. Viem, že to je iný spôsob, ale takisto úspešný spôsob rozvojovej pomoci. Hneď vám odozdávam slovo, pán generálny riaditeľ. Nech sa páči. Ďakujem je mi nesmiernou cťou. Môžem hovoriť po portugalsky? Ďakujem veľmi pekne. Je mi nesmiernou cťou môcť tu byť dnes medzi vami. Rozpočtová podpora bola predmetom mnohých diskusí. My sme diskutovali už s predsedníctvom výboru a povedali sme si, že by bolo možno dobré poinformovať hlbšie o tejto téme a preto som dnes medzi vami. Dovolte mi mm, stručný, stručné vystúpenie k rozpočtovej podpore. V prvom rade mm, musím povedať, že je to nový spôsob, pomoci pre partnerské krajiny. S krajinami sa dohodneme na benchmarkoch, na cieľoch, udržujeme s nimi dialog, vyhodnocujeme a veľmi prísne monitorujeme spravovanie financií a či boli splnené kritéria a podmienky. Keď zistíme, že áno, tak im hneď presunieme tieto prostriedky. Čiže vyplácame len ak sú výsledky. Partnerské krajiny musia e, uplatňovať rozvojovú agendu. Takisto ide, takisto ide aj o to, že musia mať, musia mať e, solidný finančný manažment a kontrolné mechanizmy. Umožňuje to mechani- donorské mechanizmy a tam, kde existujú na to podmienky, tak e, táto pomoc môže byť poskytnutá, ale nie je biankošekom. Podlieha mnohým podmienkam, najmä v súvislosti s odotvovými politikami, ktoré musia byť presadzované v partnerských krajinách. Ide o reformy verejných financií, makroekonomickú politiku, a transparentnosť. Vyplácanie súvisí s doplňujúcimi ukazovateľmi. Vyplácame len vtedy, keď boli dosiahnuté nastavené ciele. Takáto rozpočtová pomoc môže krajinám pomôcť, môže pomôcť krajinám, ktoré utrpeli krátkodobý šok a zohráva dôležitú úlohu pri uľahčovaní dialógu s partnerskými krajinami. Takisto, takisto má dôležitosť, zohráva svoju dôležitú úlohu v našom portfóliu, kde celkový objem na záväzkov predstavuje 11 miliard. No a táto nová politika sa rozvíjala v uplynulých rokoch a my sme pripravili od roku 2013 podrobné inštrukcie. Ide o, ide o inovatívny prístup, ktorý nám umožňuje nový, čo nám umožňuje no, novo, novo, no, no, no, iné riešenie situácie. Táto, policia, po, táto politika nám umožňuje spolupráca s týmito krajinami. Drvá väčšina našej pomoci sa týka sektorálnych reforiem a tam sa kladie dôraz na kvalitu verejných služieb a reformy sektora. Na druhej strane sa, zaomeria, sa, sa, sa za, zameriavame na podporu týchto reforiem. Kontrakt, cieľom kontraktov je stabilizácia krehkej situácie, napríklad v krajinách, kde bol vojnový konflikt. Takéto kontrakty sa odvíjajú v rizikovom prostredí a tam treba tam treba dobre vyvážiť riziko a prínos. Vrátanie rizika ktoré by vzniklo, ak by sme nezasiahli, ak by sme nepomohli. Napríklad e, spomeniem Mali, Tunisko, Ukrajinu, Stredoafrickú republiku, Guinea Bissau alebo Madagaskar dnes. Zapracovali sme tam aj politický rozmer ľudských práv, teda demokraciu a, a právny štát. Do týchto kon- tieto sú pevnou súčasťou kontraktov, ktoré sú uzatvárané. my berieme do úvahy rozličné politické dimenzie. Existuje ešte aj e, dôraz na zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o nové kritéria e, oprávnenosti a dohľad nad rozpočtom. Takto sa, takto sa e, zdôrazňuje aj úloha orgánov dohľadu a Nové politiky zavádzajú štrukturovaný rámec na, na znižovanie rizik. To nám umožňuje pripravovať rizikové portfólio, pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, aby sme mohli racionalizovať management, aby sme mohli prijať primerané opatrenia na znižovanie rizika. Pomáha nám to samozrejme aj pri strategickom príjmaní rozhodnutí. Rámec nám umožňuje zjednodušovať naše postupy, Teraz sa zameriavame na znižovanie rizika a monitorovanie výsledkov, aby sme sa ubezpečili, že e, opatrenia, ktoré naše delegácie identifikovali, sa zacielia na tie najkritickejšie oblasti. To vychádza z, z analýzy príležitostí na znižovanie rizika a samozrejme treba na to aj jasné výsledky. Riešime riešime to aj cestou riadiacich výborov. Je tu riadiaci výbor, ktorému predsedám ja a sú tam vyššie postavení, vyššie postavení úradníci z ESVČ, DG ECFIN a rozličných útvarov v rámci DEVCO. Takto posilňujeme náš proces rozhodovania. V roku 2014 sme riešili okolo 200 žiadostí, vrátane komplexnejších prípadov, napríklad Ghana, tam, boli, tam bol problémy s preplácaním ohľadne nezrovnalostí, alebo v Ugande došlo k omeškaniam vzhľadom na problémy s uplatňovaním ľudských práv. Mám na mysli konkrétne diskriminujúcu legislatívu ohľadne práv homosexuálov. Takže Spolupracujeme. E, našimi partnermi sú členské štáty, IMF, regionálne rozvojové krajiny. Členské štáty vyjadrili silný záujem, pokiaľ ide o politický dialog a analýzu rizik. V rámci rozpočtovej podpory kladieme obrovský dôraz na výsledky. EÚ je pionierom, pokiaľ ide o výsledky, kde naozaj vyplácanie prostriedkov sa napája na dosahované výsledky. Máme, máme aj dôkazy toho, že tento prístup je naozaj veľmi pozitívny. Rozpočtová podpora, rozpočtová podpora mala mala za následok aj vynikajúce výsledky napríklad vo vzdelávacích systémoch týchto krajín. Došlo aj k zlepšeniu makroekonomických výkonov. Došlo aj k zlepšeniu právnych rámcov na boj proti korupcii. Znamená to ale, že musíme neustále monitorovať výsledky v našom portfóliu. DEFCO monitoruje krajiny, ktorým sú tieto prostriedky poskytované. Riešime, ako tieto, ako sa, ako tieto krajiny, eh, ako si vedú v porovnaní s ostatnými krajinami. Poprvé, máme tu graf. Graf ukazuje na to, že krajiny, ktorým poskytujem túto podporu, dosiahli vyššie úrovne um, znižovania alebo vykoreňovania chudoby. vidíte na oboch grafoch, že naozaj ten pokrok bol rýchly a hlbší v tých krajinách, kde pracujeme naozaj s rozpočtovou podporou. Tieto krajiny, napríklad tu vidíte na grafe, aj krajiny, ktoré sú príjimateľmi EÚ pomoci a vidíte, že tie krajiny, ktorým je poskytovaná rozpočtová pomoc, majú nižší dlh. No a po štvrté, e, tieto krajiny majú silnejšie systémy riadenia verejných financií a naozaj robia obrovské pokroky v posilňovaní svojich systémov. Ešte, jedna, ešte jeden zaujímavý záver z týchto hodnotení rozpočtové, tieto krajiny majú vyšší stupeň kontroly nad korupciou. Úrovne korupcie podľa našich ukazovateľov sú oveľa nižšie v týchto krajinách v porovnaní s ostatnými krajinami, kde prebiehajú iné projekty alebo kde sa implementuje iný typ pomoci. Áno, tieto výsledky sú naozaj, sú naozaj významné. Znamená to, že rozpočtovou pomocou podporujeme tie správne krajiny a že naozaj rozpočtová pomoc prospieva, e, prispieva aj k tým správnym výsledkom. Pokiaľ ide o kvalitu našich postupov, tam sledujeme um, neustále vylepšovanie. Miera chybovosti stále klesa. Poukázalo na to, poukázala na to aj správa dvoru auditorov my myslíme, že sme dobre pripravení na to, aby sme implementovali programy aj do ďalšieho obdobia, do roku 2020. Táto podpora má svoje miesto vzhľadom na modality, ktoré ponúka, vzhľadom na to, že sa rozhodnutia ustočňujú na základe jednotlivých prípadov. Eh, kontrakty eh, ukázali svoju hodnotu, sú flexibilným, sú flexibilným nástrojom a naďalej budú veľmi pravdepodobne zohria, zohrávať svoju úlohu. My budeme samozrejme posilňovať eh, náš rámec a budeme informovať o výsledkoch, ktoré sme dosiahli. To znamená, že v tejto oblasti musíme spolupracovať, aby sme zabezpečili účinnú rozpočtovú podporu, Rozpočtová podpora je zásadný nástroj, pokiaľ ide agendu roku 2015 a pokiaľ ide o zabezpečenie cieľov udržateľného rozvoja, to znamená spoločne musíme zabezpečiť to, že môžeme zabezpečiť efektívnu podporu. Komisie sa teší na plnú podporu zo strany Európskeho parlamentu a v tejto súvislosti a samozrejme sme vám dispozícii pre prípadné otázky. Ďakujem pekne. Okay, thank you very much. Ďakujem pekne za tento prehľad, ktorý bol veľmi prospešný. Totižto kolegyne, kolegovia hovoria častokrát o týchto veciach týkajúcich sa rozpočtovej podpory. No máme tu na zozname dvoch rečníkov, pán Neuser a potom Maria Hojbuk. A potom sa prihlási Maja, nech sa páči. German. Um, okay. Äh, ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pekne zastupcovi komisie za informácie. V zásade ste pripomenuli to, o čom sa hovorí v kostole. Keď je tam kázeň, tak žiaľ tí ľudia, ktorí sa to týka, nie sú prítomní. No, podobne je to aj teraz. Samozrejme je veľký počet kritických hlasov, ktoré sú proti rozpočtovej podpore. Myslím si, že tie výsledky, ktoré ste ukázali, ma potvrdzujú v rámci môjho vnímania v tom, že pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, je to iste nástroj, ktorý sme uplatňovali doteraz úspešným spôsobom a je tu hodnotenie, ktoré poukazuje na to, že skutočne je to pozitívny nástroj. Áno, sú tu určité rozdiely, ktoré súvisia to, s tou štatistikou, ktorá sa poukázala tam to nie je až také zásadné, ale ide o to, že celkovo rozpočtová podpora je výrazný nástroj, prospešný nástroj. Tam, kde sa zlepšuje práca vlád, tam, kde sa budujú štáty a kde sa pracuje so správnymi nástrojmi. Podľa môjho názoru potrebujeme aj naďalej dobré argumenty, a to preto, aby sme vedeli, ako pristupovať ku kritikom, ktorí jednoducho si nájdu nejaké príklady ktoré sú tak povediac na hranici, týkajú sa rozpočtovej podpory a kde sa nedosiahli nejaké jasné výsledky a potom sa argumentuje, že procesom rozpočtovej podpory EÚ aj zložité, teda skorumpované vlády sú podporované. Myslím si, že pokiaľ jednotlivé štáty, je možné spomenúť mnohé príklady, ktoré sa týkajú toho, ako sa rozvíjala rozpočtová podpora a ktorá prispela k tomu, že štáty sa etablovali, je možné tam odvázať lepšiu prácu, situácia ľudí sa zlepšila a ak to tak je, skutočne odvádzame dobrú prácu. Ja by som bol veľmi rád, keby sme mohli prostredníctvom dobrých, jasných príkladov takto pristupovať ku kritikom. Ja, si, ja som zástancom tohoto nástroja a myslím si, že my ako výbor, ako členovia tohoto výboru, myslím si, že musíme veľmi aktívne pôsobiť na úrovni Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za pozornosť. Je Hojbruk. Nech sa páči, Maria Hojbruk. Ďakujem pekne za slovo. No, teraz to vyznie asi tak, keby ja som bola tá kritička, lebo chcela by som spomenúť tiež taký príklad, ale nejde o to, aby som kritizoval rozpočtovú podporu, nejde v zásade o to, aby som to lepšie pochopila, lebo som nová tu v parlamente, ako aj na našom výbore. Ghana je takým príkladom, kde v poslednom roku alebo v finančnom dobi 2008 až 2013 sa poskytla rozpočtová podpora. Ak som to pochopila správne, išlo o 244 miliónov eur No a v minulom roku potom sa pozastavila táto rozpočtová podpora, lebo došlo k prípadom korupcie, alebo sa preplatili z tých prostriedkov veci, ktoré sa nemali preple, pre, pre, preplatiť, takže boli tam aj určité daňové škandály. No a moja otázka sa týka následovného. Zaujímavá ma konkrétna situácia v súvislosti s Ghanou, ako sa to vyvinulo. No a potom ako sa kontroluje rozpočtová podpora, ako sa zabezpečí to, že tie finančné prostriedky sa nestratia nikde v korupcii, ako sa preukazuje to, že skutočne sa tie prostriedky použijú na podporu lokálnej ekonomiky, oživenie celkovej ekonomiky. Takže mne ide o to, aby sa efektívnym spôsobom nasadzovali tieto prostriedky. Bolo by som rada, keby ste nám poskytli viac informácií, by nám to bolo všetkým jasnejšie. Ďakujem. Thank you, Eric. Ďakujem pekne, teraz Enrique. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ja som zástancom tejto pomoci z rozpočtu minulom období som bol e, spravodajcom, ktorý spolupracoval s AKP práve na tejto téme a Myslím si, že tie údaje, ktoré ste nám ponúkli, hovoria jasnou rečou. Čiže fungovalo to všeobecne dobre, možno, že v niektorých prípadoch nie, ale priemer hovorí o tom, že to fungovalo dobre, že rozpočtová pomoc funguje dobre. Najdôležitejším aspektom je práve korupcia, pretože možno a priori mm, by sme, mohli, by sme si mohli myslieť, že tá, táto podpora je trošku riziková z pohľadu korupcie, ale tie ukazovatele, ktoré ehm, nevždy sú možno ľahko nejak identifikovateľné a tak ďalej. Možno, že z časti to súvisí aj s tým, že v minulosti mali menej korupcie, ale v každom prípade dynamika ehm, ne, nebola teda dynamika tkvela v tom, že došlo k zníženiu korupcie, nie k zvýšeniu. Treba venovať pozornosť a určite venujete pozornosť tomu, aké sú rizika, ako im predchádzať, ktoré možno, že nesúvisia s korupciou, ale môžu, môžu súvisieť s inými aspektami napríklad ehm, v súvislosti s decentralizovanými vládami, v súvislosti s istými vrstvami populácie, ktoré možno ehm, potrebujú väčšiu pomoc alebo ehm, možno súvisejú s územiami. Napríklad dokážeme si všetci predstaviť, že ide o krajiny, kde kde kde môže dochádzať k nejakým územným nezrovnalostiam a možno, že nejaká podpora bola rozdistribuovaná neprimerane alebo svojvoľne v rámci krajiny Ďalej je tu otázka kapacít riadenia na rozličných úrovniach. Samozrejme ide o, ide o to, že sa zaujímame, že nás zaujíma, ako pracovať práve na tých rizikách, ako ich, ako ich vedieť identifikovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Boli položené viaceré otázky a ja by som sa chcela pripojiť. Takže mohli by ste nám povedať, akým spôsobom si vyberáte tie krajiny, ktorým poskytujeme rozpočtovú podporu. Aké sú tam kritéria, ktoré sa týka výberu krajín? Kolegyňa Hojbruk sa pýtala na Ganu. To je vlastne súčasťou diskusie, e, širšie diskusie, pokiaľ ide o poskytovanie absolutória aj na pléne, zaoberá sa tým aj výbor pre kontrolu rozpočtu, takže bolo by dobre zistiť viac. Chcem sa zároveň spýtať, či ostatní donory využívajú rozpočtovú podporu z USA a Japonsko, poskytujú oni rozpočtovú podporu a ako to funguje. No a napokon možno ešte niečo z hľadiska. Áno, pokiaľ ide o dane, ide pre všetkým o výber daní, ako to celé funguje, do čoho sa investujú dňové prostriedky, či sa investujú do rozvoja verejných služieb, systému verejnej správy, či tam ide o nejaký dlhodobý prospech, či sa takto pomáha štátom, aby prekonali tie nedostatky z minulosti, Hovorili sme dnes už o afrických štátoch a ebole, tu ide o to, že potrebujú vyššiu rozpočtovú podporu, aby si udali vlastné zdravotnícke systémy, aby mohli zvládať svoje vlastné a svoje vlastné zdroje. Takže tu ide o otázku kondicionality. Akým spôsobom zabezpečíte to, že nejaká konkrétna krajina, keď potrebuje nejaký rozpočet pre e, zdravotníctvo, poskytnite prostriedky, no a keď presunú potom tie prostriedky do iného rozpočtového riadku, ja sa chcem spýtať, máme tam nejaké dodatočné nástroje, kde povieme, že dobre, vy ste také a také percento rozpočtu investovali do také oblasti, kde vám dáme určité prostriedky. Ide o to, aby to išlo skutočne do zdravotníctva, ani do rozpočtovej linky inej. Takže ako to riešte, nech sa páči. Well, thank you very much for... Ďakujem pekne za tieto zaujímavé otázky. Ja by som chcel trošku objasniť jednotlivé body Začal by som asi tým, že práve sme zahájili to, čo označujem ako výsledkový rámec. Tu sa zaoberáme tými modelitami, ako aj rozpočtovou podporou. Prvá správa mm, bude potom ku koncu tohoto roku, to je prvý rok, ako to robíme, potom to bude už prvá systematicky. Ide o to, ako identifikovať určitý počet indikátorov pre jednotlivé programy, a to by nám malo umožniť, aby sme potom boli konkrétnejší, pokiaľ ide o výsledky našej práce. Namiesto toho, aby sme mali iba nejaké hodnotenie, celkové hodnotenie politík, budeme mať možnosti merať e, priamy a nepriamy vplyv, pokiaľ ide napríklad deti, ktoré navštevujú treba školy, koľko ľudí sa dostavilo z zdravotníckých zariadení, takže systematickým spôsobom to budem vyhodnocovať. No a v tomto prípade Rozpočtová podpora očividne je určitým príkladom toho, kde je to do istej miery jednoduchšie, totiž to viaceré tie cieľe sú stanovené vopred. A myslím si, že to je jedna z tých výhod tých modalít. Ja by som v všeobecnosti povedal, zo širšieho hľadiska teda implementujeme pomoc, kde používame 4-5 rozličných modalít. Ide tu o rozpočtovú podporu, to je tu, o čom to diskutujem, potom tu ide implementáciu prostredníctvom medzinárodných organizácií, potom tu ide implementáciu prostredníctvom agentúr našich členských štátov, agentúr našich členských štátov, potom tradičná rozvojová pomoc a projektová pomoc, kde vlastne sa identifikuje konkrétny projekt, kde bude potom výberové konanie a potom my zaplatíme pre, preddávky a potom doplatíme zvyšok. Pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, podľa môjho názoru, zodpovedá asi jedným z našich hlavných cieľov v oblasti rozvoja politiky. Tu ide o to, ako pomôcť štátom, aby si vybudovali kapacity, aby sa mohli lepšie zabezpečiť svoju vlastnú správu. Pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, my prispievame vlastne priamým spôsobom tomuto cieľu. A to, čo sa snažíme zabezpečiť, je to, že pokiaľ ide o riadenie rozpočtovej podpory, vytvára, rozvíja podstatne lepšie finančné riadenie v krajine. A toto je, iba, toto je v zásade pozitívna správa, lebo to posilňuje kapacity danej krajiny. Takže aby som použil ten príklad Gany a zodpovedal vašu otázku, ale zároveň poukázal na to, ako to celé funguje, podľa môjho názoru je to skutočne zaujímavý príklad z viacerých uhlov pohľadu. Takže pokiaľ je o kontext rozpočtovej podpory, keď získame dôkazy o tom, že nastali nejaké nezrovnalosti, pokiaľ ide o systém vyplácania, tak jednoducho pozastavíme to ďalšie vyplácanie. My sme zastavili to vyplácanie, obratili sme sa na ganské orgány, povedali sme, že sme skonštatovali určité problémy v rámci konkrétneho projektu, pozastavíme platby a zároveň nemôžeme pokračovať, ak istý počet opatrení sa nepríjme. Ak to nevyriešite, ak sa neobrátite na nás tým, že ten a ten projekt a tie problémy, ktoré tam boli, boli vyriešené, ľudia boli bráni na zodpovednosť za svoje činy, ak to nie je teda vyriešené, to sa netýka len konkrétneho projektu, ale pozostaví sa vlastne celé, celá rozpočtová podpora. Takže momentálne tu ide o viac ako 200 miliónov eur, pokiaľ ide o rozpočtovú podporu pre Ganu, ktorá sa pozastavila. To potom vedie k tomu, že medzičasom gánska vláda prijala istý počet krokov za účelom toho, aby vyriešili túto zložitú situáciu. Vykonali isté kroky, ktoré sa týkajú riadenia rozpočtu, pokiaľ ide o transparentnosti samotného rozpočtu a to znamená, sa blížime k situácii, kde pravdepodobne budeme môcť dospieť k záverom, že môžeme dôverovať gánskym orgánom. Ak by išlo o tradičnú projektovú pomoc, nebolo by možné takto postupovať. Totižto pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, my ich vyplácame, keď sa dosiahnu výsledky z hľadiska politík, verejného riadenia a z hľadiska celkovej ľudskoprávnej situácie tam sa zhodnotia rizika rozličného charakteru, ktoré poukážu na to, či môžeme takto postupovať alebo nie. No neviem, či som to, či to uvidíte z vášho miesta, ale ak teda to rozdelenie rozpočtovej podpory, kde sa, sa riadi istými kritériami, pokiaľ je posledne rizik a rizik krajín, tu ide o správy, ktoré vypracujú naše delegácie, ľudia, ktorí pôsobia v regióne. Máme potom analýzu toho, čo sa zlepšuje alebo nie. A potom je tu graf, ktorý poukazuje na to, kde spočívajú tie hlavné problémy. A podľa týchto hlavných problémov potom príjmeme rozhodnutie v rámci programu rozpočtovej podpory, ktorý nám umožní na to, aby sa zamerali na tie prvky a ich zohľadnili. To znamená, že vyplácame iba vtedy, keď dospieme k záveru, že dané kritéria, ciele boli naplnené. Ak sa zhodneme na programe rozpočtovej podpory pre oblasť vzdelávania a zdravotníctva, sú tam určité kritéria, benchmarky, ciele, ktoré idú nad rámec toho, čo momentálne existuje, ak teda cieľom je posilniť politik. Z tohoto hľadiska teda pristupujem k tej otázke, na ktorú sa pýtali, pokiaľ je o to doplnkovosť, Nejde o to, aby sme financovali to, čo už existuje, ale pokiaľ je o zlepšenie tých služieb, ktoré sa poskytujú obyvateľstvu. Samozrejme, že nevieme, že či tie peniaze išli do zdravotníctva alebo nie, lebo jednoducho my nie sme zplní samotný rozpočet, ale môžeme posúdiť, že či rozpočet e, zabezpečil to financovanie tých cieľov alebo nie a potom zabezpečíme platby, ak sa to, ak sa to vykonalo, ak nie, tak ich pozostavíme. A takto je tu silnejší vplyv na dialog s krajinami, nie je len o politický dialog, ale aj dialog o politikách. To znamená, že o toto ide v zásade v Gane, týkalo sa to aj Ugandy minulý rok, týkalo sa to aj Tanzánie, kde sme minulý rok pozastavili vyplácanie, bol tam korupčný škandál, ktorý sa netýkal rozpočtovej podpory, ale týkal sa procesu privatizácie. A pokiaľ ide o samotný vplyv, týchto súm, pokiaľ ide o rozpočet štátu, vedie k tomu, že vláda je podstatne otvornejšia, pokiaľ diskusiu s nami o týchto otázkach. Takže toto zažívame, nehovoríme, že to je e, nejaké univerzálne riešenie, ale pokiaľ ide o skúsenosti z tohoto hodnotenia, tie poukúzujú na to, že zdá sa, že miera korupcie je nižšia ako v e, projektovej pomoci, pokiaľ ide o zlepšenie riadne verejných vecí, to sa zlepšilo a lepšie to zodpovedá tým hlavným cieľom, ktoré sa týkajú toho, ako vynakladajú štáty prostriedky, ktoré im poskytujeme. Ako som spomenul, máme tri typy ehm, modalít pre rozpočtu podporu. Máme sektorálne mm, zdroje, ehm, state building e, kontrakty toto sa vzťahuje v závislosti od situácie v danej krajine. Napríklad e, zmluvy na budovanie štátu sú modality rozpočtovej podpory pre e, zraniteľné štáty, kde v podstate podporujeme základnú konštrukciu štátu a samozrejme musia byť mimoriadne dobre navrhnuté, čo sa týka e, posúdenia rizika. A zatiaľ čo v krajinách, ktoré majú pevnejší E, pevnejšie riadenie verejných e, financií. Môžeme zvoliť aj iné modality e, a hovoriť o sektorálnych politikách a sektorálnych cieľoch. Toto je politika, ktorú vo všeobecnosti podporujú členské štáty, ale nie všetky členské štáty to aplikujú. Niektoré členské štáty alebo viaceré členské štáty nadalej uprednostňujú implementáciu agentúrami alebo pomoc e, pri projektoch, ale inštitúcie ako Svetová banka a členské štáty ako Francúzsko alebo Dánsko e, sa s nami zapájajú e, do podpory rozpočtov. Na to sú pozitívne a negatívne dôvody. Povedal by som, že niektorí jednoducho uprednostňujú investovanie do podpory projektov, pretože e, majú pocit, že toto môže byť lepšie prispôsobené ich národným cieľom, pokiaľ ide o rozvojovú politiku. My máme e, výhodu, že e, my, má, my nemáme tento priamy záujem, čiže sme oveľa otvorenejší a máme väčší záujem na prispievaní e, do celkového rozvoja tých e, príjimateľských krajín. Myslím, že som zareagoval na väčšinu z otázok, ale ak nie, tak e, poprosím, aby ste ešte položili otázky, aby ste mi pripomenuli. Nik na mňa nekýva, nik nehovorí, že by mal pocit, že by ste nezareagovali ich otázku správne. Takže myslím, že ste pokryli všetko. Takže by sme sa vám veľmi pekne poďakovali e, za túto mimoriadne dôležitú časť e, financovania rozvoja Niektorí ľudia s kritickými ohlasmi tu dnes neboli a teraz máme informácie, ktoré s nimi môžeme zdieľať a možno by sme to mohli sprístupniť aj kolegom, e, ktorí tu neboli tieto priesvitky. Ako povedala pani Hojbuk, musíme preskúmať tieto problémy ako prípad Garner, ktorý e, bol už predmetom diskusie a diskutovali sme o tom a budeme naďalej monitorovať. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Uh, Máme tu ešte stretnutie koordinátorov, ale e, všetci ostatní e, začínajú neskôr o 10.30. Prajem vám pekný večer, ďakujem pekne, dovidenia.